Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegyne, kolegovia, ako vidíte, náš nápad s odročením začiatku našeho stretnutia z tretej hodiny eh, o 10 či 15 minút bol výborným nápadom, pretože množstvo kolegov pribudlo a formálne vás informujem, že na začiatku o tretej tu nebolo viac než 5 poslancov e, v miestnosti. Ďakujem teda za vašu prítomnosť. Nie je to zlé, zlý počet, keď si zvážime, že tu dnes sedíme poprvýkrát. Máme pred sebou veľa práce. Musíme e, si pripomenúť vypočutia kandidátov na komisárov. Takisto sme pripravili stretnutie s terajšími komisármi, so štyrmi z nich, pani Krús, pánom Oettingerom a, a ďalšími, pretože vás chceme informovať o súčasných aktivitách Európskej komisie a o vypočutiach, ktoré asi začnú koncom septembra. Budúci týždeň my ako výbor ITRE pripravíme každému komisárovi tri otázky, každému, kto tu bude prezentovaný, asi štyria, ale nie je to celkom jasné. 8. septembra e, by sme mali mať kompletný zoznam komisárov, spolu s portfóliom pána Junkera, takže budúci pondelok. Potom sa pripraví zvyšok. Máme ešte mnoho práce pred sebou i dnes. Buďme teda veľmi struční vo všetkých tých e, informáciách. E, o vašich prázdninách sa prosím informujte skôr neformálne. Teraz k programu. Máte ho vo vašich zložkách. Ak k nemu nemáte, ak k nemáte e, poznámky, tak program je takto i platný. Berte do úvahy, že bod 16, e, bod číslo 16 je e, bod rôzne, kde môžeme vyjadriť veci, ktoré sú neplánované. Ďalší bod Mali sme ustanovujúce e, stretnutie 7. júla. A ak nemáte komentáre k zápisnici z tohoto stretnutia, pretože tieto, táto zápisnica je vo vašich zložkách, tak e, považujeme túto zápisnicu za schválenú. Poznámky nemáte a teda ďalší bod, e, bod číslo 3, oznámenia predsedajúceho. Keďže stretnutie koordinátorov sa dnes neuskutoční, bod 15. E, konferencia e, COP20 v Lime v Peru, konferencia OSN v roku 2015 v decembri 2014 e, príprava. To všetko sa teda presunulo na dnešné poobednejšie stretnutie po bode 6. Takže dnes nebudeme mať zasadnutie koordinátorov, ale naša diskusia o klimatickej konferencii prebehne naopak. Naše e, názory na túto tému, naše názory smerujúce do výboru ENVY, ktorý bude gestorským E, to bude teda záver dnešného stretnutia. To toľko, pokiaľ ide o zmeny. Teraz sme tu pri bode číslo 4. Všeobecný rozpočet EÚ na finančný e, rok 2015. Všetky oddely. Zo pár slov hneď na úvod. Poprvé, postup. Ako viete, lehota pre pozmeňujúce návrhy e, k rozpočtovým linkám v našom výbore vypršala 19. augusta 2014. 161 pozmeňujúcich návrhov e, bolo doručených. Chcem vás tiež informovať o tom, že bolo mi cťou v tejto veci byť spravodajcom Eh, k rozpočtovým linkám na rok 2015. Je to veľmi eh, veľká česť mať takúto zodpovednosť eh, pred zrakmi všetkých koordinátorov i celého výboru. Chcem poďakovať tieňovým spravodajcom i poslancom za pozmenujúce návrhy. Práca bola potrebná už pred prestávkou, preto je to o to hodnotnejšie. Väčšinu z pozmiecich návrhov som akceptoval ako spravodajca. 94 pozmiecich návrhov e, bolo pripravených veľmi e, podobných, e, ktoré som pripravil ja, ktoré sa kryli s tými vašimi, takže sa odhráva veľká zhoda. Ako som už povedal v júli, verím, že škrty rady v návrhu komisie na tento rozpočet 2015 sú neopodstatnené. To je asi najdôležitejšia e, výpoveď v mojom stanovisku. E, mám tu obavy, pokiaľ ide o tieto škrty v oblastiach, akými sú inovácie, výskum, infraštruktúra, e, malé a stredné podniky, energetika. všetky tie čiastky, e, momentálne teda chýbajú veľké čiastky v, tým, v tomto dni v oblasti pladieb a tieto škety ešte navýšia a zhoršia situáciu. Viacročné programy ako Horizont 2020, Kosme, nástroj Connecting Europe, to všetko je dôležité pre dosahovanie cieľov Európy 2020. Máme tu našu stratégiu Európa 2020. Najdôležitejšia pre, stratégia pre nás pred 4 rokmi rozhodnutá v roku 2010 a celá tá stratégia je e, naozaj ešte v rozbehovom štádiu. Preto rozpočet 2015 by mal e, poskytnúť prostriedky na všetky opatrenia potrebné na to, aby sa táto stratégia ďalej rozvíjala. Úzšia koordinácia medzi EÚ a členskými krajinami a všetkými regiónmi a európskymi inštitúciami je nevyhnutná. Konkrétny príklad. Európsky inštitút inovácií a technológií, kde máme zodpovednosť za tento inštitút, keďže ho, o ňom rozhodol spolu s radou i Európsky parlament, aby sa vytvoril takýto inštitút. Takisto výkonné agentúry. Všetci e, by mali, títo by mali mať prostriedky na to, aby plnili úlohy, ktoré im boli pridelené. Teraz to však pre nej je takmer nemožné. Po tomto krátkom úvode našej diskusie a poznámkach by som rád vyzval našich tieňových spravodajcov a všetkých koordinátorov, alebo teda niektorých koordinátorov, ak máte chuť e, ujať sa slova, buďte prosím struční, maximálne dve minúty, pretože nemáme veľa času. Neskôr potom môžu vystúpiť e, Poslanci, ktorí majú záujem, máte minútu na vaše prípadné poznámky. Začneme teda diskusiu. Chcel by niekto za EPP povedať čosi? Pán Eller? Chcel by som ehm, respektíve nemám veľa čo dodať k slovám pána predsedu. Pokiaľ ide o tie viacročné programy, tam by som chcel povedať, že pri nedostatočnom financovaní nezohráva úlohu len to, že tu je málo financií, ale tiež to, že je tu ten problém, že odsúvame tie pro- projekty natoľko, že sa predražujú. To sa ukázalo u Kozme, u Galilea. Extrémnejšie sme to videli pri ITER, pri jadrovej fúzii pri takomto hospodárení s rozpočtom e, máme, vytvárajú sa nám e, zvýšené náklady, ktoré by pri normálnom hospodárení neboli vznikli. Preto moja prozba, aby výbor sa nepozeral len na rozpočet 2015, ale aby sme tiež skúmali, koľko E, tých pridaných nepotrebných nákladov vzniklo preto, že máme nedostatočné financovanie. Takto sme predražili viacročné pro, pro, programy prostredníctvom e, tenderov, ktoré sa nedali zafinancovať a tak ďalej. Takáto by mala byť e, báza spolupráce. Nie len, aby sme sa na to pozerali ako rozpočtová inštancia, ale tiež z pohľadu toho, ako môžeme pomôcť rozpočtovému výboru pri ITER e, sa e, pre, tie e, rozdiely pohybovali v rozmedzi 100 miliónových čiastok. Práve tým podfinancovaním sa zastavujú stavebné práce, E, dochádza nielen teda k spomínanému predraženiu, ako som už povedal, ale celé projekty sú spochybňované. Ďakujeme, kolega. E, z ďalších politických skupín ešte niekto, pán Royl? Hoci nie je z inej politickej skupiny, napriek tomu sa vás pýtam. Tiež by som len podporil to, čo povedal pán predsedajúci. Je dôležité, aby sme my ako výbor ITRE, výbor, ktorý sa zaoberá týmito otázkami, vyslali jasný signál, že nesúhlasíme s týmto, že politicky je to e, nesprávne smerovanie. Celé dni tu e, zo všetkých e, inštancií v Európe počúvame, že sa máme starať o rast, o vytváranie pracovných miest a nič lepšie ich pritom e, súčasne nenapadá, než e, e, škrtať prostriedky, ale treba mať postup iný. Správnu čiastku použiť na správnom mieste a nielen diskutovať. To znamená naozaj podporovať výskum. To jednoducho nedá sa v tie programy jednoducho prerušiť vo financovaní. Povedal to veľmi správne pán Eller, keď nevidíme tú, tú reťaz, tie súvislosti, keď máme rozhodnutia, ktoré sú váhavé, preto plná podpora i z našej strany, pán predseda, ísť touto cestou a e, získavať i kolegov a podporu pre takéto, takýto e, postup. Pán Tamborano má slovo. Prezidente, kolegy, Vážení kolegovia, my považujeme za rozhodujúce tie fondy, ktoré budú venované výskumu a vývoju. Potrebujeme kontinent, ktorý bude prosperujúci a preto potrebujeme a myslíme si, že toto je jasná priorita. A je paradoxom, že vlády sa síce vyjadrujú, že chcú podporiť ekonomiku a rozvoj, ale zároveň tie isté vlády navrhujú škrty týchto investíciách na podporujeme návrh spravodajcu a podporíme tie pozmeňovacie návrhy, ktoré chcú podporiť rozpočet v pôvodnom návrhu a nesúhlasia so škrtmi navrhovanými radou. Nemôžeme predsa ísť cestou, že máme dostatok financí na to, že budeme financovať zbranie či niečo iné. Bol prerušený rečník. Hovorili ste oveľa dlhšie než dve minúty. Mám tu celkovo 11 kolegov. Ďalším rečníkom za koordinátorov pán Sorino. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene e, socialistov a demokratov by sme radi prijavili naše znepokojenie vzhľadom na nedostatočné naplánované rozpočtové prostriedky v tejto oblasti uvažuje sa o takmer 12-percentnom znížení finančných prostriedkov, aby e, sme dynamizovali prostriedky a takmer 8,6 platbách, tak ako ste, pán predseda, sám spomenuli. Tieto škrty sú podľa nás absolútne nepriateľné a predovšetkým sme toho názoru, že je to protirečivé. Vzhľadom na to, čo sme zaznamenali do posled, v poslednej dobe, na 7. október sa zvolal summit na ekonomický rast a rozvoj. Tam sa sústredíme na tieto dve témy. Vypočuli sme si aj vystúpenie predsedu komisie Žana Kloda Junckera a tam navrhuje to, čo ja by som nazval logický európsky prístup založený na vytváraní pracovných miest, založenom ekonomickom rozvoji na e, využívaní zelených energií a tak ďalej ale vidíme, že neexistuje tu koordinácia medzi tým, čo sa hovorí a čo sa nakoniec robí. A to je niečo, za čo môžeme veľmi draho na inštitucionálnej úrovni zaplatiť. Budúci koordinátor, pán Silikiotis. Ďakujem. Hovorím za za skupinu GUE nie. Pán Ferrera hovorí za GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. Požiadal by som vás, aby ste nerátali týchto 20 sekúnd. Máme urobiť za pár minút rýchle zhodnotenie rozpočtu. Využijem tri body. Poprvé, zdieľame kritiku na radu. Toto je nepriateľná situácia tie isté krajiny, ktoré vnútili nepriateľný rozpočet ostatným krajinám a teraz spochybňujú splnenie tohto rozpočtu, ktorý oni sami navrhli a schválili. Preto my kritizujeme tieto prierezové škrty v celom rozpočte, tak ako ich rada schválila. Tiež by som dodal, že základné dve znepokojenia, ktoré sú v pozmeňovacích návrhoch, ktoré sme podpísali. Pokiaľ ide o horizont 2020, napriek e, zvýšeniu finančných prostriedkov tento program napriek tomu e, nie je dostatočne spravodlivo e, spravovaný a zdroje z tohto programu nie sú správne rozdeľované medzi krajinami. Chceli sme e, väčšiu koheziu, súdržnosť v tomto programe a hlavne e, v rubrike, pokiaľ ide o zvýšenie účelnosti a zamestnanosti. A myslíme si, že finančné prostriedky e, tejto položky nie sú dostatočné na to, aby sme lepšie prerozdelili finančné prostriedky z tohto programu. Preto chceme zásadne zvýšiť finančné prostriedky v tejto kategórii Zároveň sme povedali, že musíme podstatne posilniť prácu malých a stredných podnikov v reči a v prejavoch to vždy počujeme, ale v praxi vidíme, že MSP majú stále veľmi obmedzený prístup k fondom EÚ a, k a vôbec k financiám a preto sme navrhli viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré navrhuje zvýšenie finančných prostriedkov v prospech MSP, aby mali zlepšený prístup k financiám. A na záver by som rád dodal, že s polutovaním konštatujeme, že v hlasovacom e, zozname je uvedené, že všetky naše e, návrhy sa majú e, zamietnúť. Pán Turmes? First, uh, V prvom rade verím, že všetci z vás ste prežili príjemné prázdniny. Hovorím to za pána Butikofera, ktorý je našim teneným spravedajcom. Myslím si, že celý parlament by mal byť e, solidárny v boji proti e, rade. Je to škandalozne, čo niektorí členovia rady navrhujú. My ako parlament by sme mali mať zjednotenú pozíciu. Myslím si, že by sme mali mať širokú e, podporu pre malé a stradné podniky. Projekt COSME pána komisára Tajanyho komisia prislúbila malým a stredným podnikom 3 eh, miliardy do, na obdobie do 2020 a eh, čo navrhujú na rok 2015, je nižšie než tá krivka toho postupného nárostu. My máme tu návrhy nárastu pre kosme a veríme tu v tejto súvislosti vo vašu podporu. Pokiaľ ide o energetiku, v posledných dňoch všetky tie naťahovačky s pánom Putinom nám ukazujú, že eh, obnoviteľná energia efektívnosť e, využívania energie. To všetko je veľmi potrebné viac než inokedy predtým. Musíme použiť rozpočet na, na túto oblasť. E, to je dobré a rýchle riešenie. Všetky tie projekty ako Galileo či ITER, už tak tu sme e, skeptickejší. Nesdielam analýzy pána Elera a Royla k týmto, e, k týmto e, projektom, že takto zvýšime rast v Európe. Galileo zažilo ďalší, ďalší úder. Pre tých z vás, ktorí ste noví, poviem, že pred desiatimi rokmi Galileo e, bol pre nás projekt s nulovým príspevkom verejných prostriedkov. Teraz, koľko je to miliárd? A vidíte, že nie sme schopní vypustiť, spustiť tento projekt na orbit. To sú tie projekty, ktoré možno nazvať e, výrazom o 50 rokov. V, v roku 1950 sa slubovalo, že v roku 2000 bude poskytovaná energia za 0 e, eur. E, sme proti takýmto postupom. Ešte si pre vašu predstavu. Pomáhajú tam tí najlepší vedci na zvyšovanie e, efektívnosti. To je lepšie než projekty, ktoré nikdy e, nepoletia. Teraz pán Petersen, prosím, dodržujte minútu. Ešte stále je vás 10 na zozname rečníkov. Ďakujem, bolo to veľmi nespravodlivé, pán predseda, e, vzhľadom na predošlých rečníkov. Pozor, išlo o koordinátorov alebo spravodajcov, tieňových spravodajcov. Tí mali dve minúty, som povedal. Teraz všetci ostatní poslanci majú minútu. Budem veľmi stručný a poviem, že Alde zdieľa e, tie názory, ktoré tu odzneli, e, mnohé analýzy e, z komplikácií, ktoré tu máme, zdieľame a v mene Alde preto budeme hlasovať za znovu nastolenie rozpočtu, budeme e, tu podporovať názory predsedu, pretože pre nás je to e, rozhodujúce. Tak sa teším v tejto súvislosti na ďalšie diskusie. Slovo má pani Grostet. Nuž, e, aký, e, aký prejav možno zachovať, keď sa hovorí, že v Európe treba znova spustiť rast a pritom sa znižuje rozpočet, ktorý by nám mal pomôcť nastoliť tento rast? Aké posolstvo e, dávame potenciálnym investorom v EÚ? Je nevyhnutné zachovať finančnú podporu pre malé a stredné podniky. Táto podpora by nemala byť nejakou variabilnou, premennou. Táto E, stratégia nemôže byť, táto, táto variabilná e, premena nemôže byť len tak e, zmenená. Potrebujeme tieto prostriedky, aby naša politika bola koherentná, inak stratíme akúkoľvek viery hodnosť. Pán Henkel je ďalším rečníkom. Pokiaľ viem, všetci predstavitelia krajín prislúbili Eh, určitú čiastku HDP na výskum a vývoj, len málo krajín tak urobili. Zatiaľ, čo tu hovoríme o spoločnom rozpočte EÚ, myslím si, že hlavným problémom je nedostatočné financovanie týchto projektov v členských krajinách a ja navrhujem, aby i táto skupina v eh, svojej správe adresovala národným vládam požiadavku, aby ste držali svojich záväzkov. Pán Tošenovský. Ďakujem, pane predsedo, ja naváži na... Ďakujem, pán predseda. Nadviažem na to, čo povedal pán profesor Zenčel. To, že prostriedkov, ako to mnohí poznáme, v žiadnom rozpočte nie je dosť. Vždy je predstava väčšia, financií nie je dosť, ale v tomto prípade je treba povedať si, aké sú priority. V minulom období eh, sme viedli veľa diskusí o prioritách. Ak sme sa zhodli na niečom, tak eh, tým bola veda a výskum väčšinou. Som presvedčený, že je treba podľa vášho návrhu udržať eh, to, aby nedošlo k vo vede a výskume takýmto plošným kráteniam a projekty, ktorý sa už investovalo a hm, Eh, sú spojené s veľkými eh, očakávaniami do budúcnosti. Tu nesúhlasím s Klodom Tomsom. Myslím si, že projekt Galileo by mal mať prioritu. Je to európsky mm, projekt, ktorý žiadna z eh, členských krajín EÚ nie je schopná samostatne zrealizovať. Takže prioritne si myslím, že je potrebné podporiť vedu a výskum a hľadať iné riešenia, pretože peňazí nikdy nebude dosť. Ďakujem pekne pani Toja, podpredsednička nášho výboru. Ďakujem. Chcem pripomenúť aj tým, ktorí tu boli už v minulom volebnom období a chcel to spomenúť novým kolegom, aké bolestivé bolo dospieť k e, prijatiu viacročno-finančného rámca pretože rozpočet nás neuspokojoval vo všeobecnosti. E, pán Lamasu, predseda e, rozpočtového výboru, bol veľmi kritický voči nám, našej skupine, pretože sme chceli veľmi veľa pre Horizont ešte viac, než e, e, to bolo v predchádzajúcom e, rámcom období. A jedna z podmienok, za ktorých sme súhlasili, že budeme akceptovať tú danú sumu, bol eh, frontloading, takže eh, že v prvých eh, rokoch tej najakutnejšej krízy, ktorú zažívame teraz, budeme k dispozícii vyššie sumy, takže nebudú rovnaké sumy každý rok k dispozícii. Ak teraz sa pôjde o krok vzpäť, v tomto takto je naozaj vážne. Ja si myslím, že ste to veľmi dobré naformulovali, pán predseda. Je dobré, že vy sa venujete tejto téme. A je tiež, e, e, sú, sú dôležité aj ďalšie programy e, v oblasti vedia výskumu, pretože tie podporujú aj priemysel, ako napríklad program EASI. Ďakujem a teraz má slovo pán Maňka. Aj v tomto rozpočte nám chýbajú finančné prostriedky na preplatenie našich záväzkov ak e, nezaplatíme to, k čomu sme sa parlament a rada zaviazali, tak nám hrozia štrukturálne deficity a deformácie. Každý rok stojíme pred otázkou, ako donútiť radu, aby načas plnila svoje záväzky. Všetci vieme dobre, že definitívnym riešením je dokončiť systém vlastných zdrojov, ku ktorému sa Európska únia zaviazala a toto by mala byť naša hlavná úloha. Ďakujem. Uh, thank you very much. Next, I would... Ďakujem pekne. A teraz eh, by som chcel eh, požiadať pani riaditeľku eh, z DG Research v mene komisie, pani Rute, aby sa vyjadrila. Nech sa páči, máte slovo. Uh, Ďakujem. Vážení poslanci, chcela by som spomenúť štyri body a som veľmi vďačná za doterajšiu e, diskusiu, ktorá sa veľmi e, je, je v súlade s tým, čo si myslíme aj my. Pokiaľ ide o program Horizon 2020, chcem len pripomenúť, že naozaj v čase, kedy Európa potrebuje najviac investície na e, podporu programov ako 7. rámcový program a teraz Horizont toto naozaj bude prinášať e, peniaze do tej sféry, ktorá to najviac potrebuje v Európe. A chcela by som zdôrazniť, že my sme vždy splňali, e, vždy sme plne implementovali rozpočet na 100%. A pokiaľ ide o e, škrty, ktoré navrhuje rada, všimnete si, že tá miera škrtov je možno odlož, odlišná. Keď sa pozrieme na výskum, tam sú škrty 20-percentné v iných oblastiach eh, sú možno eh, navrhované škety len 0,1 Takže celkom jasne vidíme eh, tu naozaj veľmi silné škety práve v oblasti výskumu. Vedi, čo by to znamenalo pre implementáciu nášho rozpočtu pre výskum tento rok a budúci rok? Čo by to znamenalo tento rok? to, že my na komisii v oblasti výskumu by sme nemohli si splniť naše zmluvné povinnosti a nemohli by sme vyplatiť sľuba na peniaze. Takže v roku 2015 už budeme mať ťažkosti splniť naše zmluvné záväzky. A keď sa pozrieme na koniec programu, keďže každý rok E, sa rozpočet na platby e, e, redukuje, si vlastne vyrábame veľmi veľa toho, čo treba zaplatiť a veľmi veľké meškanie v platbách takže nemáme tu dobré e, pokrytie platieb a e, ku koncu programu Horizon 2020 e, tu už bude mať naozaj značný objem takýchto meškaní a bude naozaj veľmi ťažké ku koncu programu to vyriešiť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za vašu silnú podporu. Nenašiel som medzi politickými skupinami v tejto téme žiadnu nezhodu, aj keď teda určité eh, malé názorové eh, rozdiely tam sú veľmi malé. Dobre, Klod, máš pravdu. Ale všetci z nás by chceli eh, sa vrátiť k bohatšiemu rozpočtu, obzvlášť pokiaľ ide o výskum, inovatívnu ekonomiku, ktorá má napomôcť e, rastu v Európe. Takže myslím, že sa môžeme e, zhodnúť e, vo väčšine tých najdôležitejších bodov. A teraz pár slov k, pro, k predbežnému časovému harmonogramu. Ako viete, pokiaľ ide o rozpočet na 2015, máme tu to rozdelenie na dve, na dve časti. Prvou časťou je návrh k eh, rozpočtovým eh, pozmeňovacím návrhom, o tom sme práve diskutovali, a potom eh, rozpočtové uznesenie. A hlasovanie na ITRE bude zajtra o tých rozpočtových pozmeňovacích návrhoch a lehota pre pozmeňovacie návrhy pre tú druhú časť je 3. september o 12. na obed. Hlasovanie o ITRE o e, rozpočtovom uznesení je 25. september 2014. Takže o tri týždne, alebo trošku menej, a na plenárke sa bude hlasovať na 2. E, oktobrovej e, plenárke teda v Štrásburgu. Tá prvá bude v Bruseli. Takže samozrejme ide o rok 2014. Takto predbežne vyzerá časový harmonogram v tejto oblasti. Takže najbližšie sa teda tomu budeme venovať zajtra eh, pri hlasovaní. Dobre, ďakujem pekne a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Chcel by som privítať pána eh, Gorana Marbyho, predsedu eh, Združenia európskych regulátorov pre európske pre komunikáciu. Nech sa páči. Nie, takže BEREK, takýto stručný názov má tento veľmi dôležitý orgán. A budeme diskutovať o digitálnej agente pre Európu. Máme tu digitálny balíček, takže vaša prezentácia bude veľmi dôležitá. Ďakujem, že ste prišli k nám. A už by som vám teraz rád udelil slovo pre vašu prezentáciu. Ďakujem. My sa teraz snažíme nájsť tú prezentáciu samozrejme v tej elektronickej forme. Môžem ale začať tým, že poviem, že eh, je to pre mňa veľká podsta, že tu môžem byť a že tu môžem ako predseda Bereku eh, túto eh, prezentáciu prezentovať. Prečo som tu? Pretože Berek my vás vlastne voláme ako čas našej rodiny, pretože ste našimi rodičmi. História Bereku je spojená s e, balíčkom Telekomu. Berek sa vytvoril e, e, na základe iniciatívy výboru ITRE a parlamentu. Takže som tu preto, aby som vás poinformoval, čo sme urobili s týmto mandátom od vás. A teraz už myslím, že táto prezentácia je k dispozícii. Chcel by som vás stručne uviezť do toho, čo je Berek, ako funguje a chcel by som vás potom poinformovať aj o niektorých témach, ktorým sa venujeme. Máme 28 e, členov a e, sú tam ľudia ako ja, teraz zúbcovia regulátorov, nie je to tá najpopulárnejšia skupina v oblasti e, komunikácie v Európe. Musím povedať, že nikto takmer nie je spokojný s tým, čo robíme, pretože čo robíme je, že sa snažíme vyvážiť moc na trhu. Takže našou úlohou je vytvoriť e, pre koncových spotrebiteľov aj e, ponuku, rozličnú, rozmanitú ponuku, takže ideme často proti e, operátorom telekomu. Máme tiež pozorovateľov, momentálne ich je 8, teraz kandidátskych krajín. Albánsko prednedávnom sa k nim pridalo Máme tam ešte aj komisiu, aj e, ESA ako e, pozorovateľov. E, sme nezávislí, zaujíma nás konzistentná, vysokokvalitná regulácia elektronickej komunikácie aj trhov v mene Európy a jej občanov. Nachádzame sa v veľmi dôležitom období, pretože ako všetci viete, dochádza v oblasti telekomu k veľkým zmenám Viete, ako e, e, sa veľmi e, v posledných 5 až 10 rokoch zmenil spôsob, ako využívame Telekom. Neboli tu žiadne iPady, nebol tu žiaden Facebook prednedávnom. Takže naozaj mení sa priemysel, ale mení sa aj tým pádom aj regulácia v tejto oblasti. E, toto môže byť pre vás veľmi dôležité, ako pracujeme, takže BEREK nie je e, jeden orgán, ale je ich vlastne viacero. Najprv je tam teda rada regulátorov, je tam 28 členský, e, členov plus pozorovateľov, potom tam máme ešte riadiaci výbor, jeho úlohou je zaoberať sa teda tým orgánom Bereku. Sídlíme v Rige Máme 27 e, zamestnancov. Ako teda fungujeme? E, našimi členmi e, sú riaditeľe národných regulačných orgánov. Máme veľmi demokratický systém v Bereku. Ja som teda zvoleným členom na 2014 pred pár mesiacmi sme tiež zvolili e, budúceho, e, budú, budúcu riaditeľku e, z Portugalska bude pochádzať moja kolegyňa, ktorá ma nahradí, nahradí. Všetky členské štáty tam majú rovnakú šancu stať sa predsedajúcimi bereku a vlastne manažujeme veľmi dobre, veľmi dobre vyvažujeme interné diskusie, stretávame sa na plnárnych zasadnutiach e, každoročne a e, Experti nám pripravujú e, určité návrhy. Jedna z dôležitých vecí, ktorú odštartujeme, je, že budeme vlastne oznamovať všetkým zainteresovaným stranám, aké sú naše plány, pokiaľ ide o budúcu, budúci rozvrh našej práce. Takže úloha Bereku. Máme tu naozaj veľmi zaujímavé výzvy, pretože jednotlivé členské štáty sú veľmi rozdielne. E, majú odlišných operátorov, e, požiadavky zákazníkov, odlišné e, produkty na jednotlivých trhoch ale aj kultúra je odlišná v jednotlivých štátoch. Harmonizácia znamená, že sa snažíme to najlepšie zo všetkých členských štátov zobrať a implementovať to v ostatných. A myslím si, že to veľmi dobre fungovalo doteraz. Aj napriek finančnej kríze sme tu videli e, značnú mieru investícií do tejto oblasti vo všetkých krajinách a takisto aj rastie e, dopyt po vysokorýchlostných produktoch ponuke. Takže e, toto je dôležité pre Berek. A to, čo bolo pre nás e, vždy dôležité, je, že vždy e, poskytujeme teda podporu jednotlivých operátorov a myslím, že budeme ešte bližšie diskutovať o takýchto témach s vami neskôr. A som veľmi vďačný za také diskusie ako eh, TSA a všetko, eh, o čom ste eh, rozhodli v tejto súvislosti. Veľmi veľa sa diskutuje o harmonizácii, o tom, ako funguje medzi európskymi krajinami a je viacero spôsobov, ako zmerať túto harmonizáciu, ktorú vykonávame jedným spôsobom, je, člán, je postup podľa článku 7 keď e, diskutujem s miestnymi e, poslancami o tomto, väčšinou sa e, nespýtate, nežiadate vašu vládu o to, aby niečo ste mohli urobiť, ale väčšinou žiadate komisiu. Takže je tu 130 takýchto notifikácií ročne, to je dosť veľa. A Berek bude zainteresovaný, ak teda komisia má nejaké značné obavy eh, o, ohľadom niečoho, čo sa v nejakej krajine chystá. A čo robíme, keď si myslíme, že komisia koná správne alebo nesprávne? Zaberáme sa tým na našich pracovných skupinách. Povedal by som, že väčšina eh, z tých notifikácií eh, pre Európsku komisiu sú vlastne harmonizované a komisia teda tam nemá nejaké závažné obavy a tam, kde komisia má závažné obavy, tak tam zohráva úlohu BEREK. Vo väčšine prípadov Berek e, podporil e, názor komisie, pokiaľ išlo o e, tie určité obavy v akejkoľvek forme. A iba 5 prípadov z týchto 130 Berek si myslel, že komisia situáciu nevníma správne. Takže keď niekto hovorí, že harmonizácia v Európe e, e, nefunguje, nemôžem s tým súhlasiť, pretože e, štatistika je jednoducho takáto. Takže aké boli tie najdôležitejšie otázky v roku 2014, čo sa deje momentálne? Samozrejme, máme tu návrh uznesenia o prepojenom kontinente, sieťová neutralita, medzinárodný roaming, to sú veľmi dôležité témy. E, komisia e, pripravila pôvodné návrhy, odtedy sa už veľa toho udialo. Zo strany Bereku, pokiaľ o sieťovú neutralitu, e, sme spomenuli jednu vec. Vždy, keď sa niečo nadnesie, tak my prichádzame s našim riešením. Myslíme si, že toto je veľmi dôležité pre občanov v Európe, a aj každý legislatívny návrh by mal vychádzať z efektov a nie z detailov, ako sa to má urobiť. Takže treba zabezpečiť, aby naozaj ľudia mali príležitosť správne využívať e, internet. Medzinárodný roaming. Ďakujem vám veľmi pekne za e, e, tento návrh. Pracujeme na ňom tento rok. Zaberáme sa tým, ako môže v budúcnosti fungovať. Tešíme sa na diskusie v tejto oblasti, ktoré budú následovať, pretože je to veľmi dôležitá téma pre občanov. A ďalšia téma, ktorú považujeme za dosť technickú a aj trošku nudnú, pravdepodobne je revízia komisie o jej odporúčaní pre relevantné trhy. Nie je to však tak, ehm, je to veľmi dôležité pre budúci e, vývoj. Napríklad ehm, operátori e, majú čoraz menej e, príjmov z hlasových služieb a čoraz viac z dátových, takže sa tu E, mení dôležitosť týchto sfér, takže definícia, ako e, budeme vnímať trhy budúcnosti, sa tiež bude musieť zmeniť. A teda na e, junovej plenárke Bereku sme ja sa teda tomuto prispôsobili a komisia by toto mala podľa nás zohľadniť, takúto zmenu. A je dobré, že teraz sme ako ďalší bod po diskusii o rozpočte, mimochodom. No a ako to vyzerá v Európe v porovnaní s ostatnými? E, minulý rok prebiehalo veľa diskusí o tom, ako merať úspech v tejto oblasti. Aby som bol úspešný, niektoré krajiny sveta, ktoré patria k najúspešnejším oblasti telekomu, e, sú tie európske. Vo väčšine sme naozaj e, na tom veľmi dobré a veľa sa toho udialo v posledných rokoch. Je tu ešte jedna štatistická otázka, ktorú treba spomenúť. Keď sa trošku vrátime dozadu, e, Berek si myslí, že je veľmi dôležité, aby koncoví e, užívateľia mali e, ponuku a to je, preto je dôležité, aby to bola konkurencia nie na agregovanej úrovni európskej. To neznamená vždy, že si potom jednotliví užívateľia budú môcť vybrať medzi viacerými ponukami. Takže tie jednotlivé koše môžu e, sa odlišovať. Takže vo všeobecnosti musím povedať, že európsky občan dnes e, má e, k dispozícii väčšiu rýchlosť a nižšie náklady než napríklad občania USA. Ale to neznamená, že sú veci, že už nie sú žiadne veci, ktoré by sme mali zlepšovať. treba zabezpečiť, aby e, vlastne e, úžitok e, z týchto technických premien bol naozaj na strane koncových používateľov. Ďakujem vám pekne za vašu prezentáciu, bola veľmi zaujímavá. Poprosil by som teraz našich koordinátorov. Každý bude mať k dispozícii 3 minúty. Pán Karinš za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Bol to naozaj veľmi zaujímavý prehľad vašej činnosti a ja by som rád využil tento čas a príležitosť. Nebudem sa k nemu vyjadrovať, k tomu vystúpeniu, ale mám otázky. Spomínali ste neutralitu, medzinárodný roaming, to sú všetko témy, ktoré sú pre nás tiež dôležité. Ja by som sa vás rád spýtal na neutralitu siete. Aj my ako poslanci vieme, že sú tu rôzne záujmy, záujmy spotrebiteľov na jednej strane a záujmy priemyslu na strane druhej. A ako e, si priemysel hovorí, ako môžeme zarobiť financie na to, aby sme investovali do infraštruktúry a ako je možné nastoliť tú správnu rovnováhu, teda aby sme na jednej strane zabezpečili, zachovali tú otvorenosť siete, tak ako si to želáme, a na druhej strane, aby sme brali do úvahy aj záujmy priemyslu. Ďakujem. Vy ste boli veľmi struční, ďakujem vám. Pôvodne ste mali 3 minúty. Za, sociál, za sociáldemokratickú stranu nech sa páči. Pán Nika bude hovoriť po rumunsky. Uh, uh, Vážený pán predseda, vo vašom uvedení ste povedali, že väčšina európskych štátov sa nachádza v situácii, uh, v takej konkurenčnej situácii, ktorá je lepšia ako v pozícii USA. Ale neviem, či to platí aj pre trh 4G. Minulý rok pani Nelly Cruz zaslala list členským štátom a kde sa hovorilo, že penetrácia 4G na európskom trhu nie je dostatočná. E, len 6 e, je možná konektivita alebo prístup k 4G e, a nie je teda rovnako zabezpečené pokrytie vo všetkých členských štátoch. boli rôzne dôvody e, rozvoja tejto e, siete. Je možné, že členské štáty nezorganizovali dostatočne na čas verejné tendre na spustenie e, tohto trhu, alebo nemajú také podmienky, ktoré by podporovali nové investície, pretože nové investície do IT technológií e, nejakým spôsobom sa nepodporujú. Teraz sa hovorí o tom, že by sa postupne mali zavádzať technológie 5G. No ale keď už sme zo 4G zlyhali a toto zlyhanie uznávajú aj regulačné národné orgány, ako je možné, že už uvažujete o tejto novej 5G generácii? a akým spôsobom sa chcete poučiť z toho zlyhania zo 4G, keď chcete už zaviesť novú 5G technológiu. Ďakujem. Pán Grobalčík a je, áno, je tu prítomný, nech sa páči. Ešte pán Tošenovský. Ďakujem, pán predseda. Zastupujem kolegu Grobarčíka. Tak ako sa prerokovával materiál o rozširovaní a zvyšovaní prístupu k vysokorýchlostnému internetu. Možno by bolo dobré mať podrobnú správu o tom, ako, ako sa skutočne v celej Európe tento prístup darí zabezpečiť. Vieme, že tento rozvoj je veľmi nerovnomerný. Podľa tých údajov, ktoré máme teraz v dispozícii, tak sú krajiny, E, ktoré sú veľmi vpredu a v iných krajinách sa to nedarí. A dôkazom toho je aj fakt, a teda ukazuje sa, že problémom nie sú veľké centrá, ale trpia skôr tie okolité oblasti pri veľkých centrách a otázka je, ako tomu napomôcť, Niektoré dokumenty, ktoré sme ešte pred voľbami schvalovali, e, išli touto cestou, ale ako dosiahnuť, aby to nebol taký obrovský rozdiel nielen medzi členskými štátmi, ale hlavne aj v jednotlivých oblastiach. Vieme veľmi dobre, že ďalší rozvoj podnikania naozaj veľmi silne závisí od prístupu k vysokorýchlostnému internetu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseba, predseda, pán Fredley. Ďakujem, pán predseda. A ja ďakujem za prezentáciu. Už tu padlo veľa otázok, ktoré sú dôležité aj pre ALDE v tomto výbore. Hovoríme tu o miliónoch strát práve preto, že firmy nemajú prístup k vysokorýchlostnému internetu. V Švedsku sú veľké firmy, ktoré majú aj prístup na celoeurópsky trh. Hovoríme tu aj o digitálnej ére. A týka sa to aj, mm, že všetko vám je bližšie aj prístup k zdravotníctvu a službám. Ak máte prístup k internetu, tak všetko je jednoduchšie, ak máte online spojenie. My v Švédsku sme vyčlenili veľa peňazí, aby sme mm, dostali aj na vidiek optické vlákno, pretože pravdepodobne v budúcnosti, ak nebude tento prístup, tak a ak nezabezpečme takýmto spôsobom ani prístup občanov, rovnaký prístup občanov k službám, Niektoré oblasti na vidieku už majú 100% pokrytie optickým vláknom, napríklad na ostrovoch, ale vieme, že Švédsko je veľká krajina a napriek tomu teda ešte pretrvávajú určité problémy a keď ani v parlamente, ani v rade, ani v komisii nie sme schopní pomôcť jednotnému telekomunikačnému trhu, tak ako môžeme zvyšovať zamestnanosť v menších mestách alebo na vidieku? Moja otázka smeruje skôr na to, aký je podľa vás aká je hlavná úloha Európskeho parlamentu, ako my môžeme napomôcť tomu, aby sa zlepšili verejné aj súkromné služby v Európe. Ďakujem v mene GUE. Pani Ernst, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za vašu prezentáciu. Mám tri otázky. Prvá. Fungovanie Bereku. Zaujímalo by nás, nakoľko je tá konštrukcia expertných skupín transparentná, ako sa vytvárajú, ako sa kontrolujú a či existuje vôbec nejaký spôsob kontroly tohto fungovania. A potom ďalší bod, ktorý ma zaujíma, ktorý vyplynul z tej vašej prezentácie, či je správne harmonizovať či harmonizácia by mala byť ako cieľ, pretože to so sebou prinesie aj určité problémy. A ja by som rada vedela, že či v tých vašich diskusiách hovoríte tiež o otázke osobných údajov a ich ochrane, či to zohráva úlohu, ako s tým budete nakladať. A tretia otázka, neutralita siete už sa o tom veľa v parlamente hovorilo. E, nie je to jednoduché. A teda akým spôsobom ju môžeme zabezpečiť? Ďakujem, hovorí pán predseda. Nevidím pána Turmesa e, za zelených. Tak ideme na EFD. Pán Tamburáno, nech sa páči. Ja budem mať vystúpenie v následujúcej diskusii k digitálnemu programu, takže až v, v tej budúcej, v tom budúcom kole. Vystúpenie nepočujeme pána predsedu, takže môžete odpovedať na prvé kolo otázok a poznámok. Nech sa páči. Ďakujem. naozaj veľmi dôverujete v mojej schopnosti, že budem schopný odpovedať na všetky tie otázky, ktoré boli veľmi kvalitné a špecializované. A som pozitívne ohromený, ak to môžem tak nazvať. Pokiaľ ide o tú neutralitu siete, čo si o to myslíme a čo mienime pre ňu robiť. Vydali sme už oficiálne stanovisko, kde hovoríme, že sme zastancami otvoreného internetu, aby si všetci mohli vybrať to, čo je pre nich najvhodnejšie. E, teda ten princíp, ten, ktorý príjma, tak by za to mal aj zaplatiť. Teda príjimateľ platí za všetky aplikácie, ale vzhľadom na to, že vy platíte za internet, tak by ste mali mať právo určovať, v akej forme či formáte to dostanete. Naozaj tiež je veľmi dôležitá transparentnosť, aby zákazník, klient vedel presne, čo si kupuje. To je zásadná vec a bez tej transparentnosti to nie je možné. Ďalšia vec, ktorá súvisí s konkurenciou, je, že potrebujeme umožniť tú konkurenciu, to sa neustále opakuje a duplikujem to tu aj ja. To sú tie e, služby IP a Voice a ďalšie. Čo sa stane, keď zákazník si môže vybrať a operátor povie, že určité služby obmedzi, pretože nechce prísť o zákazníkov, ktoré, ktorí používajú či využívajú tradičné služby a tomu by sme my chceli zabrániť. Mali by sme mať možnosť zadefinovať, čo to vlastne je prístup k internetu a to na miestnej úrovni. Nemalo by sa všetko vopred stanovovať, ten internet sa neustále mení, vyvíja, to znamená, mali by sme mať prehľad, všetko by sme mali monitorovať a mali by sme mať k dispozícii určité biznis modely, Vieme, že veľmi často operátor poskytuje nielen prístup, ale aj iné služby. A veľmi často operátor poskytuje len prístup a ostatné služby poskytuje niekto iný. Internet, tak ako ho poznáme, dnes som presvedčený, že o 5 rokov bude vyzerať inak a keď prijímame pravidla, tak by sme na to nemali zabúdať, nemali by sme brániť rôznym možnostiam rozvoja netu do budúcnosti. Mali by sme sa podľa mňa skôr e, zaoberať, na, zaoberať alebo zamerať na tie dopady toho, čo robíme a nie akým spôsobom to robíme. Internet je len časťou určitých zodpovedností, ale Komisia e, má plnú zodpovednosť a pokiaľ ide o to 4G, tak e, Švedsko je jedna z tých krajín, kde vysoké percento domácností je pokrytých tým pripojením 4G a podobne je to aj v iných krajinách. Pomaly najprv sa to rozbehlo v USA. To bolo spôsobené tiež tým, že veľa oblastí e, nemala ani 3G alebo ľudia boli jednoducho strige spokojní a to bol ten rozdiel. Pokiaľ ide o spektrum, to by mali ovplyvniť členské štáty a tá digitálna dividenda to s tým úzko súvisí, ale to tiež nespadá do našich kompetencií. Niekto spomenul správu o prepojení a prístupu k netu na vidieku tých správ je veľmi veľa. Aj my vytvárame e, rôzne správy. Keď budete mať nejakú konkrétnu požiadavku, zašlite nám ju a my vám pošleme odpoveď. E, všetky členské štáty tiež vytvárajú e, správy alebo monitorujú situáciu aj tá otázka na parlament, čo by mal urobiť, aj tá tu padla, ale ja na to nemôžem odpovedať, pretože e, vo vás ako volených zástupcov občanov mám veľkú dôveru, ale myslím si, že musíme o tých veciach diskutovať a je neustále dôležité pre demokraciu, pre vzdelávanie a tak ďalej, aby vidiecké oblasti Európy boli tiež pokryté pripojením a preto je potrebné o tom ďalej diskutovať. A moja odpoveď teda je, že je potrebné, aby ste o tom neustále diskutovali. A teraz fungovanie Bereku. Snažíme, snažíme sa o maximálnu transparentnosť a myslím, že sa nám to aj darí. V októbri Bruseli prebehne formálna diskusia zainteresovaných strán, je to konkrétne 16. október, všetci ste srdečne vítaní, budú tam aj zástupcovia expertných skupín, bude presne stanovený program aj v spolupráci s národnými regulátormi a tam bude popísané všetko, čo my presne robíme. Ďalšia oblasť ochrana osobných údajov. Všetci vlastne s tým prichádzame do styku, ukladanie údajov, telekomunikačných firiem a tak ďalej. Aj tým sa zaoberáme, hoci samozrejme e, rôzni ľudia na to môžu mať rôzne názory a otázka, či harmonizácia funguje. Ja som tu od roku 2010, predtým som pracoval pre švedského regulátora a vtedy sme boli uprostred hospodárskej krízy, čo malo obrovský dopad na veľa občanov v Európe. A to aj to trochu napomohlo fungovaniu takýchto inštitúcií v Európe. A my sa teraz snažíme o to, že neustále sledujeme vývoj vo všetkých krajinách. Vieme, že rôzne členské štáty využívajú rôzne metódy Samozrejme nemôžeme povedať, že sme so všetkým spokojní. Samozrejme stále je možné sa zlepšovať, môžeme sa poučiť zo skúseností iných, napríklad z USA a potrebujeme, aby čo najviac ľudí malo čo najskôr pripojenie na vysokorýchlostný internet. Ja dúfam, že som týmto zodpovedal na všetky vaše otázky. Ďakujeme za vaše vysvetlenie a poznámky. Teraz Máme otvorenú diskusiu. Pán Hökmark e, ako prvý z politickej skupiny. Ďakujem za prezentáciu. Mám tri otázky. Prvá, u, u, u, už o nej hovoril pán Karinč. Vyzvali ste nám, aby sme komentovali, dobré by bolo hovoriť o rovnováhe a neutralite sieti. Internet by mal byť otvorený, ale aj otvorený špecializovaným službám a dúfam, že sa tu dá vytvoriť mnoho pracovných miest, aby, alebo da, odviesť práca, aby to bola jasnosť vo veciach. Ďalej potom, ďal druhá vec e, sa týka porovnaní medzi EÚ a Spojenými štátmi. Vždy e, váham pri týchto porovnaniach, pretože e, Ľudia si často vyberú dáta v štatistikách, ktorí hovoria, že my sme tí najlepší, alebo naopak tvrdíme, že iní sú e, oveľa lepší. Pravda je skôr taká, podľa mňa, že veci sú fragmentovanejšie. Pre mňa je oveľa viac zaujímavejšie objavovať slabiny, ktoré máme, pretože e, máme tu e, pohybujúce sa cieľy, Musíme zabezpečiť to, aby sme mali kvality a kvantity. A ja si myslím, že bolo by dobré, ak Berek by e, bol vyvážený, pokiaľ ide o naše výzvy, naše, na, o tú konkurenciu, ktorú vnímame. A ďalšia otázka sa, vní, sa týka e, samotného Bereku. Aké skúsenosti máte z, z minulých rokov, e, z aktivít? Čo podľa vás by sa malo e, zmeniť, aby Berek mal plnú e, aktivitu ako európsky regulátor? Aké zmeny by boli dobré na to, aby boli lepšie schopnosti realizovať zmeny pre jednotný digitálny trh? Pani Toja. Moja otázka nadvezuje alebo súvisí s predchádzajúcou. Aktivita Bereku, vždy sme ju podporovali. Myslíme si, že je to veľmi e, dôležitá úloha pre koordináciu e, normatívy v tomto sektore a podľa vás čo môžeme urobiť, aby Berek mohol plne realizovať svoje úlohy? Čo by sa malo zmeniť? Alebo čo by malo byť užitočnejšie vo vzťahoch s komisiou a aj s národnými regulačnými orgánmi? teda keď e, ako zákonodárcovia, že by sme mali, alebo či by sme nemali meniť legislatívu, čo funguje a čo by mohlo fungovať lepšie vo vzťahoch s národnými regulačnými orgánmi a komisiou. A poprosila by som takú neformálnu odpoveď. Ďakujeme. Ďalší rečník. Uh, thank you very much. Uh, Ďakujem pekne za vašu návštevu Viete, že svet je rovnoc, rovnocennou arénou a tiež e, internet je takým, takouto arénou, pokiaľ ide hlavne limity internetu. Normálni občania, keď e, surfujú internetom, keď po- posielajú maily, nakupujú e, online, sú neustále monitorovaní a ich e, citlivé súkromné údaje e, majú súkromne firmy či vlády. Rád by som vedel, aká je pozícia Bereku, ak má vôbec nejakú, k tejto otázke a či e, uvažuje o tom, že by sme mali prijať určité kroky na ochranu súkromia anonymity občanov Európy. Ďakujem. Ďakujeme, pán Telička. Vy, pán predseda, ste hovorili o legislatíve, ktorá sa pripravuje, pokiaľ ide o neutralitu siete a roaming. Rešpektujem, čo ste povedali, ale e, nie ste len e, úradníci, ale ste nezávislými regulátormi rokovania medzi radou a ďalšími aktérmi sú tu. E, a preto by mňa zaujímalo, čo e, lokalizujú vaši členovia, pokiaľ ide o, zložité otázky, ktoré máme pred sebou, pokiaľ ide o novú e, legislatívu. Aké sú tu klebety, pokiaľ ide o to, čo sa udeje. Pani Griffin. Hovorili ste o e, veľmi rýchlom, širokopásmovom, finančne prístupnom internetu. Aký je váš odhad, pokiaľ ide o kvalitatívne indikátory, nielen nákladové indikátory, pokiaľ ide o prístup všetkých ľudí, postihnutých, izolované komunity a chudobných občanov? Ďakujem. Ďakujeme vám. Pán Michal Bony. Ďakujem za túto prezentáciu. Mám dve otázky. Plne súhlasím s tým, že by sme sa mali vrátiť k diskusii o sieťovej neutralite a pokúsiť sa nájsť rovnováhu e, medzi očakávaniami užívateľov, občanov a možnosťami, ktoré sa dajú poskytnúť e, e, podnikateľom. Čo si myslíte o týchto o tejto ceste, o tejto možnosti. A druhá otázka sa týka vašeho stanoviska, že potrebujeme oveľa eh, agregovanejšiu súťaž vo vzťahu k iným kontinentom. V komunikácii súhlasím samozrejme, mali by sme však e, mať oveľa viac odvahy, keď hovoríme o regulácii, ak chceme konsolidáciu a preto otázka znie, či potrebujeme európskeho e, regulátora, nie len e, radu regulátorov. Ďakujeme. Nevidím viac otázok, takže nech sa páči. Máte priestor na odpovede. Mám to tu e, pomerne ľahké. Rád by som nám odpovedal, že je tu veľmi hrubá deliaca čiara medzi vašou prácou a mojou E, prácou vyrobíte legislatívu, takže ja som vašim vykonávateľom, tak povediac. My, my sa snažíme to robiť čo najlepším spôsobom na základe vašich rozhodnutí. To znamená, že sa väčšinou snažíme e, neovplyvňovať legislatívny proces, pretože to je vaša práca. Pokiaľ ide o diskusie o v štatistikách. No už hovorím preto, pretože e, tu treba zabezpečiť v tých diskusiách porovnávanie veci rôznym spôsobom. Súhlasím, že sú tu veľmi e, rozdielne pohľady medzi európskymi krajinami. To treba riešiť. Pokiaľ ide o zmeny, myslím si, a hovorím tu bez toho, že by som mal formálnu odpoveď. Čo tu teraz jednoducho vidíme je to, že trh sa veľmi rýchlo mení a musíme sa tomu prispôsobiť, keď prejdeme na 4G, čo je veľmi dôležitý bod prístupu pre občanov. Je dôležité, aby sa pridalo i spektrum, ako, ako ho budeme distribuovať. Musíme diskutovať o otázkach, ktoré ste smerovali do oblasti súkromia, ochrany súkromia. S komisiou často diskutujeme, ako dáme naspäť dokopy tento balíček. Hovorí sa o tom, že mnohé veci sa vôbec neriešia. IPR, ktoré sa vlastne e, kontrolujú v oblasti e, autorských práv. Otázka znie, ako bude o zo pár rokov vyzerať tento trh a keď sa e, pýtate, prečo sme niečo vôbec nepovedali v tejto veci. Bude tu strednodobá stratégia, budeme, e, je to strategický výhľad a o pár mesiacov z, z, za berek povieme, čo podľa nás e, bude vyzerať, ako, alebo sa bude diať na tomto trhu o pár rokov. Snažíme sa zistiť, ako môžeme najlepšie pomáhať. Keď sa mám vrátiť k diskusiám o TSM a neutralite siete, kľúčovou skutočnosťou tejto diskusie je, že nevieme, ako to bude vyzerať. V Švedsku sa vytvára nové fórum o e, neutralite sieti, kde budú diskutovať e, investori o infraštruktúre, ale tiež spotrebitelia, aby sa zistilo, aké máme všetci potreby teraz či v budúcnosti, aby to bola pretrvávajúca diskusia. Otázka, ktorá sa mi najviac páčila, znela, ako vykalkulovať úspech. Vždy to závisí od toho cieľu, cieľa, ktorý si stanovíte. Môžeme si stanoviť veľmi ľahké ciele a ľahko ich dosiahneme. Ale tu ide o to, že vy nám dávate ciele, ktoré sú odvážne a my e, sa budeme snažiť ich dosahovať. Je tu množstvo diskusí, ktoré musia nasledovať o úspechu a jediní, kto ho môže merať, sú tí, ktorí žijú v Európe spolu s vami. Nemal by som byť ten, ktorý bude určovať, či, e, kedy sme úspešní, či nie. Mnohé otázky sa týkali mojich osobných komentárov, na adresu komisie. Nie vždy súhlasíme, pretože sme nezávislými odborníkmi. A keď sa ľudia pýtajú na naše e, názory, my e, ich chceme povedať. E, sú to dôležité názory a myslíme si, že nezávislosť je dôležitá a my rešpektujeme rozhodnutie vytvorenia Bereku. Niekedy nesúhlasíme i s komisiou, často s vami nesúhlasíme. Myslíme si, že preto je zábavné byť regulátorom. Môj osobný pohľad a takisto členov Bereku je, že máme veľmi dobré pracovné vzťahy s komisiou. Inak by sme neboli schopní e, nesúhlasiť e, navzájom. To je konštrukcia, ktorú ste vy vytvorili, tieto diskusie o najlepších krokoch vpred. Preto máme tu tie právomoci, ktoré máme. Boli tu mnohé diskusie, Komisia je pozorovateľom, takisto bere. To by sme robiť i nadalej mali. Ešte jeden komentár k e, agregácii. E, trh e, je tu veľmi podobný telekomunikačnému trhu, ide o trh s energiami, je tu prístup do, doma, ide o prístup do domácnosti. Ak nebudem mať, mať, mať voľný, slobodný výber medzi viacerými zdrojmi energie. No už najväčšou zmenou je túto, že z monopolnej situácie, e, e, kde v mnohých krajinách, kde infraštruktúru i služby poskytovali telekomunikačné služby, alebo teda telekomunikačné firmy, možno by sme mali hovoriť práve o tomto, ako by mal vyzerať tento e, sektor, pretože skončíme s dobrou konkurenciou v infraštruktúre, ale takisto monopoly na strane poskytovania služieb. Je tu množstvo monopolov, pokiaľ ide o internetové služby. Obe tieto diskusie treba zohľadniť, kým odvážne pôjdeme vpred a povieme sa, že jedna časť je dôležitejšia než iná. Ďakujem. Ďakujeme vám, pán predseda, za vaše vysvetlenia a poznámky, za vašu prítomnosť. Dobre vieme, že spolupráca medzi Berekom a vami osobne a Európskym parlamentom je veľmi dobrá a želáme vám rovnakú spoluprácu medzi členskými krajinami a európskymi regulátormi. Rovnakú mieru výbornej spolupráce dúfam znamená, že všetko bude ľahšie. Ďakujem ešte raz. Teraz prejdime ďalej k bodu 6. Digitálna agenda pre Európu, prezentácia pána Roberta Madelina, e, generálneho riaditeľa za Európsku komisiu. So, well, uh, Um, the digital agenda for Europe. Digitálna agenda pre Európu má rozbehnúť európsku ekonomiku a pomôcť uh, našim podnikom a občanom v oblasti digitálnych technológií. Máme tu sedem vlajkových iniciatív v uh, Európskej únie, uh, spojených so stratégiou 2020. Tieto stratégie pos, poskytnú inteligentný, udržateľný rast, digitálnu agendu e, sa spravujeme spoločne s generálnym riaditeľstvom komisie. Ďakujeme pán e, Robert Medlin, generálny riaditeľ e, generálneho riaditeľstva Connect Európskej komisie. Máte slovo. Ďakujem. Teší ma, že tu môžem byť v novovytvorenom e, e, výbore. Vidím medzi novými tvárami tu i zo pár e, starších priateľov. Gratulujem vám. My v generálnom riaditeľstve Connect tvorí nás asi 1100 úradníkov v Luxemburgu a v Bruseli hlavne v oblasti výskumu a inovácií zaujíma táto oblasť vás je to v centre našej činnosti. Myslíme si, že ak inovácie prichádzajú z Európy spoločne s pomocou rozpočtu Európskej únie a stratégií a ak je pripravená regulácia na európskej úrovni na e, reguláciu, tak je tu najlepšia šanca na dobrý rast pracovné miesta. Digitálna agenda je veľkou súčasťou výskumu inovácií a úsilí v tejto oblasti Chcel by som začať otázkou e, plynulého prechodu. Sme tu úradníci, ktorí sa snažíme s vašou pomocou e, prejsť e, medzi dvoma komisiami v novembri k novej Junckerovej komisii. Musíme tvrdo pracovať i na otázkach, ktoré máme ešte teraz v Berlemonte, Eh, deň digitálnej agendy, ďalšie 10. výročie ENISA, eh, bezpečnostnej agentúry. Budete tu mať eh, ďalšie vypočutie a máme takisto týždeň 11. až 17., kde ide o dekodovanie. Mnoho dní sa teda týka tejto témy, ktorú mnohé týmy i vaš, vaši členovia určite považujú za zaujímavé na sekretariáte sme zanechali takú štvorstránkovú informáciu pre vás, čo vlastne robíme, aby sme vám ukazovali, čo robíme teraz a s čím nečakáme na neskôr. Ak môžem hovoriť o široko pásmovej infraštruktúre a regulačnom rámci, o tom sa už trochu hovorilo. Hovorili ste i s väčšími odborníkmi, než je môj tým. Ak začnem infraštruktúrou, už tak vízia terajšej komisie bola tá zabezpečiť Európe všetku tú infraštruktúru, ktorú potrebuje na to, aby súkromné i verejné investície pomáhali investovať nielen v bohatých mestách, ale i na celom teritóriu štrukturálne plány e, e, v lete sme sa snažili zaplniť e, tie medzery vo financovaní tak, aby to bolo v zmysle rozhodnutí parlamentu i rady. Táto medzera tu stále je, je obrovská. Pred plánovaním, pred prostriedkami štrukturálnych fondov sa znížila len v pomere 1 euro z 5 eur, čiže 80 je tu stále tej medzery Eh, na to, aby sme dosiahli naše ciele v oblasti širokopásmového internetu. Treba to mať na pamäti. Nejde tu len o verejné prostriedky, ale sú tu i nové finančné eh, nástroje a takisto by to mohlo byť i o pri pripojení určitých súkromných investícií na lepší regulačný rámec. Strategický problém je, že nie je tu dostatok financovania, ktoré potrebujeme. Takže financovanie na širokopásmový internet i e, regulácie e, jednotného trhu. Ďalej, čo robíme širokým pásmom? Už vymeniame vec si informácie, nie len videá, ako si predstavujete, ale i e, veci, ktoré naše priemysel, školy, rodiny robia šťastnejšími, zdravšími a bezpečnejšími Všetko to treba e, budovať rýchlejšie. To bolo súčasťou tejto agendy. Takisto to podporil pán Juncker. Všetko nie je cezhraničné a všetko nie je digitálne. Niektoré digitálne e, trhy, napríklad poštovné, e, závisia od národných e, e, ustanovení, ale je dôležité, aby neboli príliš veľké rozdiely. Niektoré otázky nie sú digitálne, kde by tieto boli lepšie pre e, online a digitálne trhy, ale takisto, keď nakupujeme v kamenných obchodoch, snažíme sa teda otvárať e, inteligentné e, regulácie. Bolo to témou viacerých diskusí o pokroku za posledné roky, ale potrebujeme ešte viac. A potom ešte výskum Horizon 2020. Z môjho pohľadu je to radikálnejšie nová téma, než e, ľudia to zväčša chápu. Alebo aj výskum týkajúci sa modrého neba treba, by lepšie odrážal inovácie, aby to lepšie využívali e, výskumníci, malé stredné podniky, výskumné ústavy. Toto dochádza k určitému pokroku, ale ešte e, to nie je, ešte nie sme na konci. A je tu tá hrozba krátenia rozpočtu. To by znamenalo, že už by sme nemali k dispozícii tie posvedky, ktoré naozaj potrebujeme. A ako som povedal, máme to naozaj ešte pred letom, sme začali mať veľké problémy. Uh, týkajúce sa teda e, platieb. Takže pokiaľ ide o vaše rozhodnutia na 2015 a jeho rozpočet, tento problém tu už naozaj je teraz a je naozaj veľmi vážny. Moji kolegovia jednoducho nemôžu e, včas e, zaplatiť šeky a potom nebudú jednoducho výskumníci motivovaní tie programy, ktoré máme pre inovácie v oblasti digitálneho výskumu, eh, nikdy nebol taký dobrý. Naozaj môžeme značne prispieť k obnove industrializácie v eh, digitálnej sfére. Môže to eh, byť napríklad v oblasti softvéru, polovodičov, kdekoľvek je tam obrovský potenciál v Európe v tejto sfére. Vytvorili sme veľmi dobré verejno-súkromné partnerstva Môžeme ešte trošku popracovať na eh, kybernetickej eh, bezpečnosti. Takže naozaj eh, tu sa dá toho dosiahnuť veľa. A chcel by som teda uh, už teraz uh, ukončiť moju prezentáciu. Myslím si, že je dôležité spomenúť prezentácii naozaj len tie hlavné body a skôr sa potom venovať oblastiam vášho záujmu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Veľmi pekne k pánovi generálnemu riaditeľovi. A teraz prejdeme k našim koordinátorom. Pán Karin sa v mene PP. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Myslím, že všetci si vážime to, že bola stručná. K digitálnemu jednotnému trhu. Keď sa pozrieme na údaje, ktoré ste nám poskytli, Eh, online populácia 47 eh, priemerne to už eh, takmer dosahuje cieľ aj e-commerce na 12 to je polovica ale v iných oblastiach už to nevyzerá tak dobre, tá aktuálna situácia porovnať s našimi cieľmi. Takže ako chcete túto situáciu zlepšovať v oblastiach, ktoré zaostávajú nad našimi očakávaniami? kolega Danika v mene SND. Vážený pán generálny riaditeľ, Má som e, otázku pre pána e, e, z Bedereku o 3G a chcel som sa spýtať, ako chceme široko pásmové ponuky šíriť všade aj v vo vidieku, na vidieku. Ale neviem, či vy ste za to kompetentní za takúto tému. Um, minulý rok sa komisia vyjadrila v tom zmysle, že toto nie je zodpovedná, ani Európsky parlament, tak eh, sa teda pýtam, či takúto otázku mám položiť rade. Kto je eh, zodpovedný za takúto tému? Otázka, ktorú by som chcel položiť, sa vzťahuje na digitálnu agentu. Eh, bez širokého pásma však nemôžeme hovoriť o digitálnej agente v žiadnej krajine Európy. E, otázka, ktorú by som chcel teda položiť, sa vzťahuje na prostriedky, pretože mnohé z prostriedkov, ktoré sú na to vhodné, e, spadajú teda pod generálne riaditeľstvo pre e, rozvoj vidieka. Otázkou je, koľko prostriedkov ste určili na tento účel a či táto téma nie je súčasťou e, európskej kultúry a či by sa neoplatilo viac prostriedkov vyčleniť práve tomuto. A teraz moja otázka k 4G. Do akej miery 4G e, vidíte ako základ pre digitálnu agendu a aj mobilný telefón, keď má 4G, sa už nepovažuje za uh, mobilný telefón. To je teda eh, moja otázka pre vás. Súvisí to skôr s mm, definíciou Na záver ešte jedna otázka. Myslíte si, že eh, komisia eh, a generálne riaditeľstvo pre rozvoj vidieka by mohla prijať nejaké iné rozhodnutia, aby naozaj sme lepšie mohli dosiahnuť náš cieľ? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. V mene ECR pán Tošenovský. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Myslím a chcel by som poďakovať za to dnešné vystúpenie. Prvé po prázdninách na tému digitálnej agendy. My sme digitálnu agendu schváľovali niekedy začiatkom leta alebo koncom jary a teda výsledky toho, kam, e, e, ako to vyzerá v reálii, aj ako to vyzerá s finančnými prostriedkami. To sa netýka iba e, Horizonu, ale aj Connected Europe Facility. Aj to sa príjmalo vtedy. Takže aj keď sa tam e, došlo k níženiu, niektoré prostriedky týkajúce sa genitálnej agendy tam predsa len zostali. Chcel by som teraz skôr spýtať na to, kedy odhadujete, že môžeme túto diskusiu otvoriť, kedy budeme mať výsledky, kedy to, čo sme očakávali, sa bude môcť preveriť, či sa to naplňa, či sa e, to e, realizuje aj určité predstavy o vysokorýchlostnom internete, ktorý by sa mal čo najviac rozšíriť po celom území. Kedy odhadujete, by sme mohli pristúpiť k relevantnej diskusii? Podarilo sa, nepodarilo sa? Pretože v niektorých oblastiach e, sa uvádzajú, a to sa týka práve Connected Europe Facility, určité údaje, e, kde by malo dôjsť k prepočtu, či sa e, prostriedky presunú inde na iné aktivity, alebo či ostaneme pri teda aktuálnom nastavení. Takže pýtam sa, kedy očakávate, že by sme mohli viesť relevantnú diskusiu o skutočnom dopade eh, toho, čo sme odsúhlasili začiatkom tohto roku, pretože myslím, že cez prázdniny predsa len šírenie internetu nebolo eh, až tak prvotne dôležité. Ďakujem pekne. V mene Alde pán Ansip. Vážený pán e, predseda, v prvom rade by som e, chcel vyjadriť e, spokojnosť s tým, ako ste vy aj pani komisárka dobre podporovali digitálnu agendu. Myslím, že musíme ďalej podporovať tieto kroky. Je dôležité budovať celoeurópsku infraštruktúru a, a prepojenia, eh, podporovať bezpečnosť eh, identity na internete. Môžeme si kupovať eh, letenky elektronicky, musíme ich vytlačiť a ale musíme niektoré veci predsa len fyzicky vytlačiť a podpísať ak e, ich máme e, postúpiť e, ďalej v našej administratíve v parlamente. Prečo nemôžeme používať elektronické dokumenty a digitálny podpis tu v Európskom parlamente? To je taká malá otázočka, malá téma, ale ukazuje, ako veľa ešte musíme popracováte na tom, aby sa veci zmenili. Thank you very much. Uh, Mr. Sirikiotis. Ďakujem pekne, pán Sirikiotis, alebo pani Ernst, v mene GUE. Nicht als Koordinatorin, aber uh, für nie ako koordinátorka, ale uh, teda uh, za túto otázku. Uh, Mám dve uh, témy, ktoré ma v tejto oblasti veľmi uh, zaujímajú. Stojíme pravdepodobne pred jednou z najväčších víziev budúcich e, rokov. Je to dôležité v hospodárskej e, oblasti aj v e, spoločenské To ste naozaj dobre popísali. A napokon sú tu finančné aspekty dôležité. Aj v mojej krajine máme samozrejme veľké deficity v oblasti širokého spektra a to je naozaj e, existenciálne dôležité. Spomínali ste finančné problémy, e, my ich tiež poznáme, sú tu. Je tu obmedzenie, ktoré má tiež e, svoje účinky, ak v budúcich rokoch sa na to pozrieme, kde vidíte najväčšie problémy z dôvodu nedostatočnosti finančných prostriedkov. To je moja prvá otázka. A aký vplyv eh, podľa vás eh, toto bude mať. Eh, každý rok sú tu takisto aj e- enormné náklady spojené s dôsledkami kybernetického zločinu, kybernetických útokov. Je to naozaj veľa miliard, ktoré týmto strácame. Takže internetová bezpečnosť, čo treba urobiť, k lepšej ochrane pred kybernetickým zločinom. Mohli by ste k tomu niečo povedať? Ďakujem veľmi pekne. EFD, zelení, e, tu nemajú zastúpenie, pokiaľ viem, ak, ak správne vidím. Takže pán Dario Tamburano v mene EFD. Vážený pán predseda, koľko mám k dispozícii e, ako koordinátor? Dve minúty alebo tri minúty? Ďakujem. Aj keď e, teda EK e teraz je 12 e, ročne, v Európe tu máme digitálny, veľké digitálne rozdiely a v mnohých oblastiach Talianska tiež nie k dispozícii široké spektrum a takisto tu je veľa oligopolov a je tu naozaj veľmi silná asymetria medzi downloadom a uploadom. To E, nepodporuje rozvoj e, mnohých e, služieb a takisto tu nevládne skutočná digitálna demokracia, ktorá by ošetrovala práva užívateľov. Takže potrebujeme naozaj bottom-up bottom up prístup posilňovať a posilňovať aj sociálnu inováciu, nielen technologickú. Vťahujem sa teraz na siete MESH Uh, peer-to-peer uh, -peer, uh, clouds a uh, non-profit uh, uh, družstva, ktoré sa vytvárajú a uh, teda medzi, medzi užívateľmi. Uh, napríklad jeden príklad uh, z môjho domu v Ríme môžem takýmto spôsobom uh, navigovať e, veľmi rýchlo, rýchlosťou 20-30 megabitov za sekundu, rýchlosťou, ktorú mi nevie zabezpečiť nikto iný e, v Ríme a za nízke náklady. V Ponce eh, na malom ostrove v Taliansku eh, sa vytvoril týmto systémom eh, širokopásmový prístup pre obyvateľov. Existuje európska stratégia pre podporu takýchto bottom-up prístupov. Sú veľmi silné a efektívne a nízko nákladové a môžu odstraňovať digitálne rozdiely aj v malých vidieckých oblastiach, ale nepodporuje ich ani verejný, ani súkromný sektor zatiaľ. Ďakujem. Thank you very much was absolutely enough time, as you see. Vynikajúco eh, ste eh, sa popasovali s tým časovým obmedzením. A teraz už tešíme na vaše odpovede. Pán Madlin, eh, nechcem sa teraz venovať porade týmto témam. Chcel by som začať práve na konci s pánom Tamburánom. Veľa sme hovorili od roku 2010 o inklúzii a digitálnom rozdiele, digitálnej priepasti. Na európskej úrovni sme najmenej silní eh, v tejto oblasti. Keď cestujeme cestujúcimi krajinami, každá krajina má trošku iné riešenia na eh, to, ako eh, príjmeť seniorov, imigrantov, aby používali internet. Každá krajina veľmi na tom pracuje. Čo sme sa snažili počas posledného mandátu urobiť, je využívať národných digitálnych šampiánov, aby sme spolupracovali spolu s národnými štruktúrami, aby sme takýto bottom-up prístup podporovali. Nie je tajomstvom, že pani podpredsednička eh, Cruz eh, podporuje veľmi silno takéto takýto bottom-up prístup, ale to, čo môžeme povedať národným vládam, je, že to je dobrý eh, nápad, Používate vaše fondy, štruktúrálne fondy na toto, ale nemôžeme e, takúto, e, takéto otázky, takéto aktivity ošetrovať e, legislatívou. Čo sme s vašou pomocou urobili a tzv. reguláciou civils, snažili sme sa otvárať toky, prístupy, zvyšovať transparentnosť viac než v minulosti. A ja si myslím, že toto je naozaj tá centrálna strategická oblasť. Ak všetci chceme široké pásmo na lokálnej úrovni, e, je zrejme, ako tu treba investovať. aj pán Nika sa spýtal na to, keďže k dispozícii sú finančné prostriedky a štruktálne fondy, niečo do tejto sféry, Treba povedať, že e, od začiatku e, plánovania hospodárskej e, obnovy plánujeme o tom, aby sme do oblasti vidieka pumpovali prostriedky v tejto oblasti. Miestne orgány nechceli, eh, alebo, alebo nechceli využiť eh, prostriedky, ktoré mali k dispozícii na túto eh, oblasť digitálnu. IKT je koncentráciou cieľov. Tak sme sa snažili z DG konec spolupracovať v tejto oblasti. V poslednom finančnom období Zatiaľ sa e, tu však toho veľa neudialo. V národnom e, zmýšľaní sú atraktívnejšie e, skutočne fyzické mosty a cesty než tieto nehmotné prepojenia. Takže tuto je ten problém. Členské štáty to jednoducho inak vnímajú. Nie je to interný problém, je to problém zmeny myslenia. A myslím, že budúca iniciatíva, ktorú chceme eh, zrealizovať s lokálnymi aktérmi, nielen teraz Euró- s Európskym parlamentom, ale aj s ECOSOKom, výborom regiónov, je, že e, chceme informovať o tom, že na európskej úrovni sú k dispozícii prostriedky, sú tu možnosti, ak ľudia eh, chcú e, veci v tejto sfere realizovať. A aj pán Tošinovský sa pýtal na infraštruktúru Spomenuli ste tých 300 eh, miliard eh, eur. To sa tiež prepája s tým, že napriek eh, teda tým malým sumám bude veľmi e, dôležité, teda čo e, urobíme v tejto oblasti. Takže áno, je tu dôležitá táto otázka digitálnych rozdierov. E, chceme na lokálnej úrovni podporovať základné organizácie a v ich snahe prinačať riešenia. A pokiaľ ide o internetovú bezpečnosť, ktorú spomenul pán Tošinovský a pani Ernst, to je e, veľmi dôležité. Zajtra e, sa budete e, rozprávať s pánom Hambrechtom z Enisy viac aj na túto tému. Pokiaľ ide o mandát Enisa, my sa snažíme tiež s nimi posilňovať kooperáciu v oblasti eh, kybernetickej bezpečnosti. Ja som v mojich úvodných poznámkach povedal, že sme že, eh, presvedčení, že v oblasti eh, kooperácie, v oblasti výskumu a vývoja bude lepšie, bude dobré vytvoriť takúto platformu za týmto účelom. Vytvorili sme medzi Európskym parlamentom, radou a inými inštitúciami prepojenie, tak aby e, sme tu mali e, e, takýto tím, ktorý sa vie zaoberať otázkami bezpečnosti. Je tu teda EUCERT. Zatiaľ takýto náš návrh nebol podporený ktorý sme v tejto súvislosti e, predniesli, ale čoraz viac sa spomínajú nielen hrozby energetického, e, e, energetickej kriminality a hackingu, ale aj podpora naozaj, aby tu odpoveď bola koordinovaná medzi jednotlivými stranami. My máme teda v tejto súvislosti i náš návrh Viem, že aj IMKO sa veľmi zaoberá touto témou v oblasti N uh, takže viem, že Európsky parlament nás podporuje. No EITA eh, je s tým prepojená, to spomenul tiež jeden z vašich kolegov. Legislatíva je, je teraz už platnosti. Parlament a rada e, teraz veľmi ťažko pracujú na e, implementácii. Takže treba veľmi e, veľa detailných špecifikácií ešte vypracovať, aby mohlo byť všetko elektronické. To je, myslím, skôr otázka pre kvestorov tu v parlamente a ešte stále je veľa vecí, ktorá ja musím um, v Európskej komisii fyzicky perom podpisovať, takže súcitím s vami. Viem, o čom hovoríte. A toľka sme sa momentálne dopracovali. Musím naozaj sa poďakovať e, mojej šéfke Nelly Cruz e, za jej prácu. A pokiaľ ide o program pána Jurka Junkera, osobne ho veľmi vítam. V digitálnej oblasti e, používa veľmi často slovo horizontálny. Takže doteraz sme tu mali naozaj veľmi vertikálne výsledky v mnohých oblastiach, za ktoré bola, bola, bola zodpovedná pani podpredsednička komisie a vízia pre budúcich 5 rokov sa e, bude týkať toho, aby e, to digitálne bolo dôležité v každej oblasti. Takže aby som mal ešte e, prejsť k tomu, čo povedal pán Karim, digitálny jednotný trh, prečo ľudia nie sú masívne online. Je tu veľa dôvodov keď e, sa zaoberáme názormi, tí spo, e, spotrebiteľ, ktorí nenakupujú online, sa boja hlavne zneužívania e, platieb, to je teda téma pre bezpečnosť. A potom sú tu otázky týkajúce sa doručenia uh, tovaru. To sa týka aj e, politiky, spotrebiteľskej politiky a podobne. Keby sme prekonali tieto otázky, tak by viac ľudí kupovalo e, cezhranične online. E, Potrebujeme teda e, lokálnu e, e, pomoc pre malé a stredné podniky v tejto oblasti, ktoré nie sú súčasťou digitálnej generácie, ktoré nemôžu len tak ľahko si vytvoriť internetovú stránku, ale samozrejme internet by veľmi zmenil spôsob, ako podnikajú. Takže bolo by dobré, keby sme mohli pomáhať e, konkrétne takýmto podnikom. Máme tu pilotné projekty v Španielsku. Ak budú fungovať, tak by sa to mohlo rozbehnúť e, na širšej e, škále. Nepotrebujete veľkú podporu, nepotrebujete milióny, potrebujete len pár stoviek podpory alebo pár tisícok. Takže ak by sme malým a stredným podnikom mohli rýchlo a efektívne takýmto spôsobom pomôcť, Mohli by sme lepšie naplňať aj e, víziu o digitálnych e, podnikoch komisie. Myslím si, že som e, teraz už odpovedal na vaše otázky. Teraz tu máme druhé kolo otázok. Nech sa páči. Ako prvý pán Eller aby sme sa trochu oživili, zopakujem to, čo povedala pani Ernst, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť. Vieme, to narazilo na to, že tam mali byť veľké škrty, asi 250 miliónov. Aj ostatní eh, si uvedomili, aké je to rozhodujúce táto problematika a jedna otázka. Hovorili ste o infraštruktúre, o vzťahu medzi možnosťami komisie a aké sú možnosti členských štátov. Ako si môžeme predstaviť to, že tie prostriedky z Connecting Europe a z tej digitálnej agendy sa budú lepšie využívať. Napríklad v Nemecku chceme rozšíriť na 50 megabajtov ale napríklad v Kóreji na to majú veľa viacej peňazí, než my vieme, že v Európe sa potýkame s tým, že tieto investície môžu byť len zo súkromných zdrojov a preto mňa by zaujímalo, ako diskutujete o týchto veciach s členskými štátmi a ako by sme mohli dosiahnuť ten pákový efekt, aký by mohol byť z tých financií z Connecting Europe, aby aby to vyvolalo aj dostatok eh, alebo veľký záujem investorov zo súkromnej sféry. Ďakujem. Pán Rike, nech sa páči, ďakujem. Pán predseda, veľmi stručne, presná otázka. Všetci aj predrečníci zdôraznili, že investície do infraštruktúru sú rozhodujúce Vytvorili sme nové inovačné finančné nástroje v spolupráci s EIB. Časť je riadené v rámci toho programu Connecting Europe. A teraz sme v experimentálnej fáze 250 miliónov eur na rok 2013, teda 14 a 15, opravuje sa rečník spolu 500 miliónov eur Mohli by ste nám teda povedať, či sú tu projekty digitálnych infraštruktúr, ktoré sú v príprave tých projektových e, bondov a ak áno, tak v akej výške. A potom tiež by ste nám mohli vysvetliť, prečo e, hlavne rada nechcela využiť tie finančné páky prípade e, investícií tých Connecting Europe Facilities. Ďakujem pani Toja. Ďakujem pán predseda. Ďakujem pán riaditeľ za vaše uvedenie a že ste e, detailnejšie opísali určité otázky. Ja mám veľmi praktickú a konkrétnu otázku. A tá možnosť využívať e, tých málo zdrojov v porovnaní s tým, ktoré potrebujeme, a máme potreby veľké a vy ste sám povedali, že sú nepostačujúce vzhľadom na potrebu investícií. Ako by sme teda mohli pomôcť členským štátom a miestnym samozprávam využívať tieto európske zdroje? Povedali ste, že či už v prípade investícií alebo v aplikácii nových služieb alebo šíreniu digitálnych služieb. Máme štrukturálne fondy, ktoré sú už priateľné v minulosti. To nebolo tak pre investície. Bol to práve parlament, ktorý pridal túto prioritu do prvých náčrtov, smernice a regulácie. Táto časť tam nebola, bola to iniciatíva parlamentu a preto e, si myslíme, že tieto zdroje sú veľmi dôležité, ako sa využívajú na miestnej úrovni. Prešli sme zo štvorky, peťky, dostaneme sa k šeske, ale je tu problém kvality aj kvantity a účinnosti využívania zdrojov. Projekty, ktoré sa predkladajú, využívajú eh, v DG Regio v komisii ako sa napájajú na vaše skúsenosti, na vaše vedomosti, na poznanie reality, skutočnosti, potrieb. Ide o veľmi často dobré projekty. My ich e, samozrejme nevnúcujeme, ale ich nejakým spôsobom usmerňujeme. Ale aký je vzťah medzi DigiRegio a DigiConnect? aby sme samozrejme pomohli miestnym samozprávam, aby lepšie vynakladali tie finančné prostriedky. Nám sa zdá, že tá spolupráca trošku zlyháva. A otázka je, čo by sme my ako parlament mohli urobiť, aby sme požiadali e, budúcu Európsku komisiu, aby bola účinnejšia v tej spolupráci v jednotlivými DG. Ďakujem. Pán Henkel, nech sa páči. Ďakujem. V tomto odvetvi som strávil väčšinu svojho života a rád by som sa vyjadril k tomu materiálu, ktorý ste dali distribuovať. A teda tá otázka, ako na tom sme. Mňa by zaujímalo, prečo sa toľko zameriavate na to, aké percento populácie kupuje online, alebo koľko je to firiem, ktoré majú ponuku online. Neviem, či to je relevantné im. Skôr by sme si mali položiť otázky typu vládnych orgánov, zdravia a podobne. A my by sme tiež mali ísť príkladom, a už to tu aj zaznelo u niektorého z predrečníkov, keď hovorili o platení úhrad výdavkov v parlamente. Ja si myslím, že aj vlády členských štátov by mali ísť príkladom pri využívaní digitálnych technológií. A moja posledná otázka. Porovnanie rôznych cieľov. Samozrejme, dobre viete, aké tie ciele sú. Ja teda nie som si istý, alebo nemám predstavu, či sú ambiciozne alebo nie Máme niektoré údaje, ktoré hovoria, že občania nevyužívajú dostatočne elektronické formuláre, ale otázka je, či sa môžeme porovnať so zvyškom sveta, s USA, Japonskom, Čínou či inými krajinami. Ďakujem. Pani Grostet, nech sa páči. Pán predseda, najprv by som pogratulovala generálnemu riaditeľovi k tej vynikajúcej práci v digitálnej oblasti Moja otázka, či skôr poznámka nadvezuje na pani Toju. Využívanie štrukturálnych fondov, aby sme viacej podnecovali členské štáty a miestne samozpravy investovať, aby sa bojovalo proti tej digitálnej priepasti. To je podľa mňa priorita a otázka je, či by sme nemali skutočne vnútiť, stanoviť určité percento, že by určité percento týchto štrukturálnych fondov by išlo povinne práve na tento boj proti digitálnej priepasti. A druhý bod, otázka bezpečnosti kybernetického priestoru a súkromný život máme MSP, ktoré už na tejto otázke začínajú pracovať a kladú si otázku, pretože si uvedomujú, že táto obava bezpečnosti a ochrany osobných údajov a súkromného života sa týka možno viacej starších, ale zdá sa, že v mladej generácii, mladej generácii táto starosť nie je, pretože pre mladých, čo je dôležité, je byť prítomný na internete, a nech sa stane čokoľvek. Problémom nie je bezpečnosť, ale byť jednoznačne prítomný, aby sa o ňom hovorilo. A zdá sa, že tá bezpečnosť ich až tak netrápi a MSP začínajú pracovať na potrebe posilniť, rozvíjať e, bezpečnosť e, cyberpriestoru aj v súkromnej oblasti a oni hovoria, ja, otázka je, či už neprichádzame neskoro a či treba ďalej pracovať na tejto otázke a niektorí dokonca začínajú ustupovať. Ako posilniť, pomôcť inováciám v tejto oblasti, pretože sú tu isté rizika a je tu aj generačný problém a uvedomujete si to a pracujete na tom? Ďakujem. Pán Coriňo ako následujúci rečník. Ďakujem, pán predseda. Pán generálny riaditeľ, digitálna agenda je veľmi nabitá z technického aj technologického hľadiska ale súhlasím s tými, ktorí hovoria, že ponúka predovšetkým obrovskú príležitosť pre EÚ rozvíjať sociálny a ekonomický konkurencieschopný program, ktorý by mal byť aj výťazný. I mal by byť ten program prierezový a spolupôsobí so všetkými členmi spoločnosti a je to aj príležitosť na boj proti nerovnosti. Je to naozaj rozhodujúci aspekt, pretože technologický prístup k tejto agende prinesie dve veci, že tí, ktorí majú väčší prístup a viacej kvalifikácií, tak oni budú viacej tento digitálny program aj využívať. A moja otázka je, či na politickej úrovni máte dostatočnú podporu na to, aby sa s týmto prístupom postupovalo, pretože ja sa obávam, že e, súčasný model organizácie aj európskych inštitúcií nebude schopný odpovedať na práve takéto otázky. Digitálna agenda nie je len jednou časťou nášho programu. Mal by to byť základ, na základe ktorého potom budeme hovoriť o ďalších otázkach, ako môže byť energia, priemysel a tak ďalej. A otázka je, či by sme nemali zreorganizovať samotný model fungovania inštitúcií, aby sme využili tú výzvu, ktorú ponúka digitálny program pán Telička. Áno. Som novým europoslancom a veľmi ma potešilo to, čo povedal pán Anci o administrácii a správe v parlamente vzhľadom na to, že som v tejto oblasti pracovala. Myslím si, že aj komisia, tak ako to vidím, na tom nie je úplne zle. E, Robert, ty si v minulosti bol vo vedení Sanko a v tom letáku sa hovorí, že na dosiahnutie cieľov digitálnej agendy to by prinieslo nové inovatívne služby, ako je e-health a tak ďalej. A ja si myslím, že to je súčasťou digitálnej agendy. A hovorili ste, že by sme mali byť aj ambiciozní a novátorskí. Otázka je, čo môžeme urobiť na európskej úrovni, na využitie kompetencií EÚ, aby sme posilnili zavádzanie e-health alebo elektronického zdravotníctva v členských štátoch. Aké by mali byť naše ambície? Ako by sme mali dosiahnuť to, aby sme systematicky znižovali nákladov a vylepšili život a zdravie mnohých ľudí v EÚ? Ďalší rečník. Present or not present anymore. Je prítomný pani Dady. Um, thank you, Mr. President. Um, and Ďakujem. Hovorí pani Dali. Ďakujem pánovi riaditeľovi za jeho prezentáciu. Možno sa budem opakovať. Súhlasím s tým, že toto je veľmi dôležitá e, záležitosť, či veca budem citovať niečo z vášho materiálu. Spomínate niektoré údaje, že do roku 2020 sa zvýšia potreby na zabezpečenie tejto oblasti. Stále sa hovorí o vysokej nezamestnanosti, hlavne v prípade mladých. A mňa by zaujímalo, čo môžeme v Európe urobiť, aby sme e, vyriešili problém nedostatku kvalifikovaných e, zamestnancov v IT technológiách. Keď sa pozrieme, na aká je situácia v reálnom živote, vidíme, že množstvo firiem má problémy predávať a ponúkať e, svoje výrobky v zahraničí. Aj zákazníci majú problémy, keď si chcú niečo nakúpiť a preto je otázka, čo robíme preto, aby európsky občania mohli predávať kdekoľvek chcú a aby aj spotrebitelia mohli nakupovať od kohokoľvek a kde chcú. Ďakujem. Ďakujem. Pán Speraky. thank you very much. I am very new here. Well, thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Director General, for your presentation. Ďakujem, pán predseda. <coughs> Ďakujem generálnemu riaditeľovi za jeho prezentáciu. Ja by som pridala možno jeden politický komentár. Zaujímalo by ma, či musíme naozaj začať od začiatku, od A, pretože <coughs> EÚ musí v porovnaní s USA či inými musí prekonávať veľkú fragmentáciu. Tá komercializácia, ten správny prístup, to všetko sa realizuje hlavne v USA. Oni majú k dispozícii trh 300 miliónov e, spotrebiteľov. Keby sme mali takýto spoločný trh aj v Európe, tak to by malo 500 miliónov spotrebiteľov, takmer dvojnásobok. Takže ja si myslím, že by sme sa mali poponáhľať a prekonať nejaký odpor v členských štátoch a odpor niektorých veľkých hráčov, ktorí e, by touto situáciou možno niečo stratili. Dobre, nie je ešte v sále ďalší pán Ečenike. Thank you very much, uh, Mr. Madeline, for, for being... Ďakujem za to, že ste tu dnes medzi nami, aj za vaše odpovede na naše otázky. Ale ja trochu pochybujem, že by EÚ bola schopná vyriešiť problémy online obchodovania nedávno som niečo nakupoval zo španielského Amazonu a ja si myslím, že tie hranice by nemali byť pre takéto cezhraničné nakupovanie problémom, ale mňa skôr zaujíma iné. Ako je to s výrobou mikroprocesorov, ktoré sú srdcom každého počítača. Zdá sa, že Európa je naozaj vzadu, zaostáva za USA. A myslím si, že je potrebné vybudovať komplexnejší, e, väčšie priemyslové odvetvia, tak aby sme USA dobehli. Takže otázka je, či Európska komisia má nejaký plán vyrovnať sa USA alebo Číne, ktorá je schopná vyrábať čím ďalej tým rýchlejšie procesory. To je naozaj rozhodujúce. Vážený pán predseda, pán generálny riaditeľ, dnes v rámci všeobecnej rozpravy sme počuli o 10-percentnom schodku vo financovaní v oblasti výskumu a to sa samozrejme pretaví na požiadavky v oblasti digitálnej agendy. Vy sám, pán generálny riaditeľ, ste povedali, že nedostatok je súkromných e, prostriedkov pre výstavbu infraštruktúr. Otázka znie, príjme vaše riaditeľstvo nejaké opatrenia, aby sa získali súkromní investori pre e, budovanie tohto sektoru? Ak áno, aké prostriedky? Ak, si dobre, e, ak som tu si dobre prečítala nový program komisie, tak viac by sa malo práve pozerať na súkromných investorov. Teraz pán Martin. Ďakujem, budem stručný. Chcem upútať pozornosť e, na rôzne e, e, projekty, pokiaľ ide o stratu e, ratingu európskych projektov. E, často je tu prístup e, podnikov súkromných investorov a to br, e, brzdí tú k, úlohu katalizátora. E, súkromné investície sa potom vyslovne e, brzdia. Otázka znie, či si komisia uvedomuje možnosť mobilizačnej schopnosti Európskej investičnej banky ide o to, že, že v tom prípade Európa e, ide bezpre, bezprecedentným prípadom krízy. To je koniec môjho zoznamu. Pani Beres tu stále nie je, opustila sálu. Potrebujeme zo pár poznámok z vašej strany. Otázky boli veľmi, veľmi, veľmi podrobné. Možno začnem tým, e, že prepojím tie jednotlivé otázky e, jednotlivých posla, e, poslancov, ktorí hovorili o projektových bondoch, prepojenie s telekomunikačnou stranou, stranou od nás zo strany Connectu. Ak začnem s otázkou pána Rukeho, či existuje určité poradie môžeme vám celkom presne zamejlovať, koľko ostáva. K tomu tom od leta nemám briefing, ale pokiaľ ide o otázku pána Martina, že jednotliví čl- e, členovia Európskej investičnej banky hovorili o tom, že jednotlivé e, stimuly môžu byť, mať opačný účinok je treba vytvoriť teda finančné nástroje, ktoré si budú vyžadovať naše oblasti, aj e, rizika, množstvo malých projektov. Dôležitá je i správna úroveň. E, moji kolegovia, ani pani komisárka tak činia. Takže určite by som nechcel charakterizovať e, pojmami za alebo proti. Máme rôzne prístupy, ale je to určite veľká cena, ak sa nám úspešné pilotné projekty majú e, dostať za budúce dva roky, tak v strednodobnej revízii musíme e, uvažovať o verejných prostriedkoch, o, o použití pákového efektu. Pozitívna angažovanosť EIB bude prebiehať terajšími pilotnými projektmi, E, projektami, takže ak spojím tú otázku investícií s týmto, tak toto tá by mohla byť moja odpoveď. Čo však povedal e, e, pán Eller o štruktúrálnych fondoch, o regulatornom rámci, možno sa potom pokúsim od, odpovedať na tieto vlákna otázok, pokiaľ ide o štruktúrne fondy E, tu je spolupráca interná, to bola otázka. Áno, samozrejme, e, snažíme sa zlepšiť spoluprácu, pretože nie vždy je to <clears throat> dokonalé. Kolegovia v týme GRCT nás e, zásobujú radami, ako možno sa špecializovať. Kolegovia v DG Ample pracujú na agende zručnosti, kolegovia v týmoch pre malé a stredné podniky, Snažíme sa e, spoločne e, e, vylepšiť. Určite sa dokážeme lepšie zorganizovať, ale ľudia na to aktívne myslia práve teraz. Dúfam však, že spôsob, akým toto môžeme zmeniť, je zmeniť požiadavky príjemcov, ak všetci starostovia v všetkých členských krajinách pravidelnejšie budú hovoriť eh, ministerstvám v príslušných krajinách, že chceme širokopásmové eh, siete, tak to by transformovala spôsob, akým títo aktory reagujú na koncentráciu cieľov. Takže si myslím, že nedosiahneme zdvojnásobenie koncentrácie ICT v tomto roku plánovania, ale od tohoto mesiaca budeme spolupracovať s ekosokom a tak ďalej, aby sme zredukovali plány, ktoré možno nie sú najrozhodujúcejšie, ale budeme sa snažiť nájsť spôsoby. A ak je otázka, čo treba robiť, budeme potrebovať zručnosti jednotlivcov od e, základných škôl až po ďalšie inštancie. Potrebujeme naozaj budovať zručnosti podnikateľov, e, pokiaľ ide o otázku pána Karensa a budeme musieť ich lokálne napomáhať. Niektoré krajiny sa e, tu prezentujú lepšie než iné a potrebujeme tiež mať v rukách miestnych vlád e, i strategických tímov nástroje, s ktorými budeme rozhodovať, aká by mohla byť lokálna digitálna agenda ak sa pozrieme na jednoduché špecializovanie, ak sa pozrieme od štrukturálnych fondov na celú túto zložitú oblasť, ako povedal pán Zorinia, tak to bude to určite trvať. S vašou pomocou však môžeme úspieť. Pokiaľ ide o reguláciu, možno, že te, e, to bude TSM, akokoľvek ľudia e, príjmajú rozhodnutia. Nie je to poslednou odpoveďou. Verím, že čoskoro môžeme dovršiť to, čo je na stole, bude to dobrým krokom správnym smerom, pretože oblasti, ako je napríklad roaming, sú viditeľnými úspechmi nového parlamentu, dúfajme čo skoro, ale musíme urobiť i viac. Budeme to diskutovať i s pánom Junckerom a jeho novým tímom po výmene komisie. Teraz k pánu Henkelovi. Nuž naozaj si vážim otázky týkajúce sa e, ukazovateľov výkonnosti to, čo ste vy spomenuli, e, alebo čo sme si my mysleli, bolo dôležité v roku 2010 a verím, že môžeme byť ešte lepší. Myslím si, že čo by bola moja nádej, je, že tak, ako sa posúvame e, medzi kolegiami komisie a validujeme digitálnu agendu, výbor by hovoril, že toto je tých 5 vecí, ktoré sú pre nás dôležité a môžeme vytvoriť dátovú stratégiu, ktorá zodpoveda vašu otázku. Druhá otázka bola, v akých oblastiach sme e, začali vytvárať príklady. A ja, je to výzva k samochvále, ja to nerad robím rád, ale je tu e, nápad, ktorý s tým priamo súvisí. Ak budete naozaj e, sledovať v, tom, v našom príbalovom materiáli tie linky, tak uvidíte, že sú tam jednotlivé aktivity, ktoré podľa nás e, sa majú robiť <clears throat> na európskej úrovni zdroje, ktoré sú tomu e, priradené a tak ďalej. Takže ak chcete e, hĺbkovejšie posolstvo, tak treba komunikovať, čoho treba viacej. My toto online aktualizujeme naposledy v júli. Týmto podrobnosťami nám môžete pomôcť. A po druhé potom naša budúca e, e, komisárka, komisár bude mať práve prístup cez tablet k týmto e, linkám, odkazom. A potom z DG Mark sa snažíme robiť elektronické verejné obstarávanie k rýchlejším spôsobom. Nie je ten postup tak dobre už online, ako by sme chceli. A ďalej otázka pani Groste. E, páči sa mi výraz, ktorý ste použili po francúzštine e, a ampoze. Je jasné, že na európskej úrovni veľmi často ideme len pol cesty. Pozrieme sa, že ako budú skoncentrované ciele a uvidíme, čo dokážeme dosiahnuť. Nemáme dosť, e, dostatočné zámery nez, ne, nezohľadníme vždy i prostriedky pre naše cieľy. Často je to vaša frustrácia tu v parlamente. Nemyslím si, že by sme mali byť direktívnejší než v týmto spôsobom. Treba vytvoriť e, konsenzus, veľké i malé ciele. Ak sa mám vrátiť k diskusii o NIS, rovnako sa to týka i legislatívy. Môžeme žiadať od firiem, aby spolupracovali s vládami, pri e, kybernetických útokoch. My hovoríme, že by sa tak malo diať. Nemôžeme požadovať, aby tí či oni zdieľali informácie s ďalšími agentúrami. To by malo vyžadovať európske zákony. Otázka znie, aká silná by mala byť snaha. Tu je otázka i e, investičného sklzu schodku. Potom ste sa pýtali, či mám názor na e, ten kompromis medzi prístupmi mladších a menej mladých ľudí k prístupu k internetu. Ja veľmi ťažko som e, povolaný na toto odpovedať, ale dôkazy nám ukazujú, prístupy každej generácie sa vyvíjajú. E, dáte spoločnosti nové nástroje, ale spoločnosť reaguje, reaguje rôzne po 4 či 5 rokoch. To je otázka čiastočne módy, počas a, a, napríklad pre, pre moju 12-ročnú neter je to inak. A otázka znie, ako to bude vyzerať, keď nebude dostatočná e, diskrétnosť u súkromia, uverejňovanie obrázkov z súkromných párty a tak ďalej. Nemyslím si, že by bolo pravdou, že všetky e, incidenty e, ne šťastné na internete pochádzali od mladých generácií. Myslím si, že e, malým a stredným podnikom, ktorý, ktoré sa ohradzujú, že neexistuje trh, by som povedal, že čiastočne tu je trh, ale keď nenájdete dopyt, tak ste sa nesprávne umiestnili. Naopak, myslím si, že ľudia majú dostatočnú súkromie, ale preferencie e, online užívateľov, nevytvárajú e, na, e, dopyt po nástrojoch pre ochranu súkromia. Myslím si, že toto je naozaj výzva. Už som hovoril o pán, otázke pána Zoriňa k e, reorganizácii. Otázka pána Teličku. Súhlasím, zdravie je sú, súčasťou tejto agendy a jednou so súčasti komisárov, spolupráci komisárov našej a ďalších, je práve tá európska spolupráca, iniciatíva e, k, zd- k, zdravi, k zdraviu. Ako posunieme digitálne zdravie a zdravie lepšie vpred? Už v prvom rade, pokiaľ ide o interakciu so zdravotnými službami, mali by sme sa pokúsiť pozerať sa každého Eh, pracovníka zdravot, aby sa pozeral každý pracovník v zdravotníctve na súkromné údaje pacientov ako na súkromné údaje. Zúčastnil som sa eh, i podujatia v tejto súvislosti v Londýne, eh, kde sa po desiatich rokoch aktivity hovorí o tom, že prvýkrát po desiatich rokoch otáčajú lekári monitory smerom k pacientom, keď im ukazujú výsledky. Potom finálna verzia legislatívy o tejto oblasti umožňuje využívanie veľkých množstva anonimných dát. Keby ste mali možnosť uložiť genómy ľudí a anonimne ich použiť na záchranu ľudských životov, Nechcem, aby medikálne služby mali prístup k tomu, ale myslím si, že táto otázka etického postupu, keď eh, môže dôjsť záchrane ľudských životov, to sme celkom ešte nevyriešili. Eh, registre eh, k výskumu rakoviny bolo to ľahšie v papierovej forme. Dnes, keď je všetko je online, potrebujeme vo výskume e, počúvať e, verzie e, vedcov, ktorí hovoria, že terajšie verzie nie sú ešte zrelé. Ak mi ešte dáte 3 minúty, tak mám ešte dve otázky. Pani Dali a pani Spiraky hovorili o zaujímavých podobných otázkach. Hovorili o trhu Eh, na trhu s 500, tisíc užívateľ, s 500 mili, miliónmi užívateľov, kde nie sú ani len dva dominantné eh, jazyky, máme jazykový problém. A preto by sme naďalej mali investovať do inovácií, do prekladov v Európe, pretože čo získavame, sú potom eh, prekladateľ, prekladateľské nástroje, Takže e, strojové preklady, investície do tejto oblasti, inovácie, a už som o tom hovoril, to všetko vedie k seba dôvere spotrebiteľov, k veľkým globálnym poskytovateľom. Hovoril o tom pán Ečerike, pretože výskumy a objavy online a zdieľanie je to akoby TripAdvisor pre uh, túto oblasť, pomôže nám to rozvíjať väčšiu dôveru v to, čo je lepšie, čo je horšie. A v neposlednej miere si myslím, že dobrý unifikovaný zákon pre spotrebiteľov, ktorý by zabezpečil ich dôveru. Napríklad teraz sú veľmi vysoké transakčné náklady, by implikovali, že e, nakupujeme správne, pretože kvôli rezidencii v Belgicku by sa nepo, e, nepoč, nepoužívalo belgické právo. Môže ma to zaujať v niektorém prípade nie, však keď som potom na Slovensku či v inej krajine. Ďalšia otázka je pravdou, že Európa má dobrý podiel v e, trhu e, čipov a ďalších komponentov, ale naše verejno-súkromné partnerstva, o ktorých som hovoril, či už ide o vysokovýkonné systémy e, na to, aby sa znovu obnovili priemysly. Tu je to financovanie 2020 a mnohí z nás e, veria, že e, v budúcom období Juncker sa bude snažiť tvrdšie. Potom komentár pani poslankyne Kapl. Nuž tak moje generálne riaditeľstvo v 150 miliónov nám bude chýbať v vianočnom období e, dlžiny komusy, ktorým včas nevyplatím. E, je totiž otázka úverov na tieto prostriedky. Okrem toho e, záväzky sa škrtajú i na rok 2015. Sme v situácii naozaj akoby monarchii 17. storočia, stále sme akoby na hranici eh, bankrotu. Možno je to nesprávny ekvivalent, ale takúto situáciu som za 35 rokov ako úradník nezažil. Určite sa to bude zhoršovať v budúcom roku. Ďakujeme, pán generálny riaditeľ. Digitálna agenda bude zohrávať dôležitú úlohu v práci nášho výboru v budúcich mesiacoch. Takže naša dnešná diskusia bola veľmi dôležitá. Ďakujem, že ste prišli. Bola to vynikajúca diskusia. Všetkým ďakujem aj za otázky. Myslím si, že naši hrčníci si, si eh, teda potrebujú aplaus. Ďakujeme vám veľmi pekne. Už a teraz e, k poslednému bodu nášho dnešného programu. Dnes popoludní Takže je to e, konferencia OSN o klimatických zmenách COP20 v Lime, v Peru. A budeme sa zaoberať návrhom uznesenia. veľmi dobre viete, vážení priatelia, samozrejme môžete opustiť e, miestnosť, ale prosím, nediskutujte pritom na hlas, pretože my, vážení priatelia, by sme radi pokračovali v našej práci. keď každý diskutuje, nič nebude počuť. Takže budeme tam mať delegáciu, ktorá nás bude zastupovať na tejto konferencii o klimatických zmenách v Lime a ako e, teda súčasť e, príprav sme pripravili návrh uznesenia v Európskom parlamente. Požiadali ma e, v mene nás a všetkých za výbor ITRE, aby som niečo pre, pripravil, čo by predstavovalo e, príspevok k návrhu uznesenia, na ktorom pracuje Envy. Takže návrh uznesenia je v zodpovednosti výboru Envy. Avšak my by sme chceli e, tiež e, určitým spôsobom prispieť. Vo všeobecnosti je jasné, že úspech e, boja proti klimatickým zmenám e, závisí e, od kolektívneho prístupu a kolektívnych globálnych krokov. Vieme, že Európa by chcela mať vedúcu pozíciu ale všetky krajiny musia nejako prispieť k znižovaniu emisí. Takýto je náš prístup k tejto e, globálnej téme. To je e, globálna e, výzva takisto. Napríklad kyslé dažde. Tie boli typickým lokálnym fenomenom Takže ide o príležitosť pre rast a zamestnanosť v Európe. Samozrejme, najprv však potrebujeme e, spoločný prístup celej planéty, nielen zo strany EÚ. Návrh e, pozostáva z troch kapitol. E, priemysel a konkurencieschopnosť, prvá kapitola, druhá výskum a inovácia, tretia energetická politika. Prvá kapitola, prvá časť, priemysel a konkurencieschopnosť. Technologický eh, eh, postup, technologický pokrok, to je veľmi dôležité. A v návrhu uznesenia sa spomína, že trhy by mali umožniť e, prienik týchto technológií, preniknutie a technológií a napríklad bojovať proti neférovej e, súťaži, hospodárskej súťaži. Mali by sme radi vedúcu pozíciu e, voči napríklad USA, Japonsko, to je pre nás veľmi dôležité a potrebujeme tu medzinárodných partnerov pre kooperáciu v technologickom prístupe. Energetická politika, možno toto najdôležitejšia otázka. Tam voláme po medzinárodných eh, krokoch, eh, pokiaľ ide o externalizáciu a chceme znižovať emisie CO2 pomocou eh, vhodných obchodných schém a vyjadrujeme politovanie nad tým, že potenciál úspor eh, energií eh, na medzinárodnej úrovni nedosahuje takú pozornosť, ako by si zaslúhoval. Takže chcem, zdôrazňujeme energetickú efektivitu ako najdôležitejšiu tému globálne. Takže to sú tie najdôležitejšie body v mojom texte, ktorý by teda mal, opakujem, byť príspevkom k navrhu uznesenia, ktorý pripravuje Envy. Máme tu tých kolegov, teňových spravodajcov. Za SNT je to pani van Brempt. Môžem vás požiadať eh, o eh, vyjadrenie. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod eh, pár všeobecných poznámok predtým, než prejdem k vašim pozmeňovacím návrhom stručnosti vo všeobecnosti chcem začať tým, že e, si myslím, že COP20 v Líme v decembri e, bude veľmi dôležitou konferenciou, pretože e, to je veľmi, tam, tam padnú veľmi ambiciózne záväzky zo strany všetkých partnerov Číny, USA, Ruska, toto potrebujeme, aby sme docielili v Paríži nasledujúci rok naozaj úspech. A v tomto zmysle sa trošku obávam, pretože v septembri eh, tohto eh, roka Banky Mon moon organizuje summit, na ktorý pozval všetky hlavy štátov, ale iba veľmi málo európskych premiérov sa naozaj zúčastní. A to e, hovorí o tom, akú dôležitosť pripisujú tejto dôležitej téme. V tomto kontexte si myslím, že zodpovednosť Európy je veľmi dôležitá. Vy to spomínate tiež vo vašom návrhu. A je to dôležité, ale vzbudzuje to aj obavy, že dnes Európa nemá svoj vlastný návrh ešte stále tu nemáme náš návrh, na, e, aj keď Európa dnes, začiatkom teda tohto roka, vo februáre prijala veľmi dôležité uznesenie v parlamente, kde jasne hovoríme, že chceme 40 e, percentnú zni- e, zniženie skleníkových plynov, 30 obnoviteľnej energie do roku 2030. To už hovorí o určitej úrovni, ktorú chceme doceliť, aj keď moja skupina je, chce byť ambicioznejšia. Ale bolo by dobre, keby sme to spomínali vo všeobecnom uznesení. Ehm, náš výbor by sa mal pridržiavať našich kompetencií, ale ja si myslím, že je dôležité ehm, spomnúť aj takýto ehm, všeobecný popis situácie. Pokiaľ vaše pozmeňujúce navrhy vo všeobecnosti, ich podporujeme, sú na dobrej ceste sú v súlade tiež s dohodami, ktoré sme docelili v predchádzajúcom výbore ITRE. Chcela by som zdôrazniť váš pozmeňovací návrh 10, 11, 50, 15, pretože predstavujú veľmi eh, dobré eh, posolstva ale chcel by som prosiť tiež pár návrhov, pokiaľ ide o jednotku, peťku a sedmičku obzvlášť. Myslím si, že tie si vyžadujú určité objasnenie v znení aj v vlastne ambícii, ale vo všeobecnosti podporujem vašu líniu a teda budem sa venovať ešte určitým otázkam. Ďakujem pekne, madám. Ďalším tieňovým spravodajcom je pán Federle v mene Alde. Ďakujem pekne. Vo všeobecnosti sú dobré pozmeňovacie návrhy. Myslím, že by sme mohli ďalej zdôrazniť, že by sme mali e, viac pracovať na tom, aby sme tu mali ekonomický rast a oddelenie od e, emisí CO2. Švedsko to urobilo pred 20 rokmi a pokračuje s ekonomickým rastom, takže to je práve jedna z vecí, ktorá nám zjednodušuje e, znižovanie emisí, emisí CO2. Niektoré veci by sa mohli teda viac dôrazniť, my sa k tomu neskôr vrátime. Spomínate tam Čínu, USA. Tie majú zaujímavé projekty momentálne. Napríklad jedna z misií pre náš výbor by mohlo byť zaoberať sa tým, ako chcú znižovať emisie CO2 v USA a v Číne. Takže to by bol len, eh, tak, to bola len taká stručná prvotná poznámkám. Ďakujem pekne. A teraz pán Helmer je tu tiež prítomný a je teňovým spravodajcom. Ďakujem pekne, pán predseda. Vyjadrujem sa v mene skupiny EFD, ale musím e, priznať, že e, v rámci našej oblasti e, sa tu názory odlišujú, avšak e, súhlasíme s tým, že nám ide o e, zamestnanosť, o rast, o investície a zaujíma nás aj konkurencieschopnosť. A Dlho sa EÚ snažila viesť v týchto e, sférach. E, chceli sme byť lídrom a ostatní nás mali nasledovať. Problémom však je, že veľmi málo e, krajín nás nasleduje a niektoré, ako napríklad Austrália, jasne menia svoj prístup a už nás vôbec nenasledujú. A výsledkom je že e, sme silne poškodili konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. E, bývalý komisár Antonio Tajani povedal prednedávnom, že e, vlastne masakrujeme priemysel EÚ s cenami za energie a je ťažké nesúhlasiť s tým. Čína buduje uholné elektrárne E, rýchlosťou 2, 2 e, týždenia a dokonca aj Nemecko stavia nové. Myslím si, že je 1200 e, navrhovaných nových uholných elektrární globálne a naše záväzky súvisiace s fosílnymi elektrárňami tiež hovoria o náraste. Takže úsilie, ktoré robíme, celkom jasne nebude úspešné. Takže čo robíme je, že vlastne vyháňame pracovné miesta, priemysel e, z Európskej únie smerom do krajín, kde sú nižšie environmentálne štandardy. A výsledkom je, že strácame pracovné miesta, strácame e, podniky v Európe a pravdepodobne zvyšujeme globálne emisie Takže kolegovia by mali uh, zvážiť, že to je naozaj veľmi zlá situácia, s ktorou by sme sa nemali uspokojiť. A chcem sa vrátiť, pán predseda, k vášmu návrhu. Z vášho pohľadu všetky ciele, ktoré ste stanovili, sú atraktívne a um, mohli by sme si ich želať, áno, zvýšiť energetickú efektívnosť, ostatné krajiny by sa mali prijať a tak, pridať a tak ďalej. To je všetko dobré, ale naše skúsenosti hovoria, že eh, k tomu nedochádza. Uh, naše skúsenosti hovoria e, o tom, že všetky tieto e, konferencie o klimatických zmenách e, nemajú úspech, pretože ostatné krajiny jednoducho nie sú pripravené urobiť toho viac, než sa zaviazať iba slovne. Takže v našich odporúčaniach by sme mali povedať, že ako Európa by sme nemali byť až tak vopred prosatými krajinami, aby sme ďalej poškodzovali naše hospodárstvo a našu konkurencieschopnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Už tu nie sú ďalší tieňoví spravodajcovia. Pritom niekto by sa chcel ešte vyjadriť na túto tému. teraz sa obraciam na iných členov výboru. Nevidím nikoho. Teraz by som chcel eh, vyzvať eh, eh, zástupcu Európskej komisie Artura Runkemenskera, riaditeľa z riaditeľstva pre životné prostredie, aby sa vyjadril. Ďakujem, pán Buzek, za udelenie slova a za príležitosť vyjadriť sa stručne. Po vašom úvode ste právom povedali, že COP20 v Líme bude veľmi dôležitým milníkom na ceste eh, k Parížu, pretože v Paríži, myslím, Európska únia by rada uvidela novú dohodu, ktorú by sme sebou vyrokovali tie všetky najdôležitejšie strany. A keď sa pozrieme na aktuálnu politickú arénu v klimatickej eh, politike na medzinárodnej úrovni, eh, vidíme tu naozaj dôvod na nádej, pretože USA aktuálna Obamová vláda e, berie vážne klimatické e, zmeny a boj proti ním a chce zaviesť e, príslušnú legislatívu pre túto oblasť v USA, čo tu doteraz nebolo. Vidíme tu aj značný pohyb v Číne. Čína momentálne experimentuje s systémom obchodovania emisí ktorý chce e, uviesť na národnú úroveň e, vlastne od roku 2020. Takže sú tu krajiny, ktoré nasledujú príklad EÚ. A EÚ na poslednom zasadnutí v júni, mm, kde sa stretli ministri na medzinárodnej úrovni, e, mohla naozaj presvedčivo zdôrazniť, že je možné, aby vaša ekonomika rásla a zároveň, aby ste znižovali E, váš e, e, uhlíkový, vašu uhlíkovú stopu. Jeden z argumentov voči EÚ vždy bol, že buď bojujete proti chudobe, alebo bojujete proti klimatickým zmenám. Ale na medzinárodnej úrovni teraz sa už uznalo, že to, táto paradigma už neplatí. Tiež dôležité mať na mysli, Eh, doratočné vedecké údaje, ktoré prichádzajú o skutočnom dopade klimatických zmien, ktoré sa jednoducho nezastavia na žiadnych, eh, pri žiadnych hraniciach eh, nejakej krajiny a budú sa týkať všetkých sektorov ekonomiky. Mnoho sektorov eh, hospodárstva bude ovplyvnených klimatickými zmenami a Medzinárodný panel eh, pre klimatické zmeny, ktorý momentálne diskutuje o eh, ďalšom kole svojich rokovaň, výsledkov, ktoré by sa mali predostrieť v Lime, hovorí veľmi jasne, že ak nezačneme nejako zmysluplne, nezačneme výsledku v Paríži, a to e, takom, na ktorom by sa zhodovali tie najdôležitejšie krajiny, tak e, budeme tu mať veľmi e, značné zvýšenie teploty do konca tohto roku okolo 3,5 stupňa Celzia a to je značné zvýšenie oproti toho, čo sme pozorovali doteraz. Takže je dobré, aby Európsky parlament vypracoval silné závery, ktoré zohľadňujú všetky témy týkajúce sa konkurencie, schopnosti rastu, zamestnanosti, aj teda uniku uhlíka, pretože je dôležité, aby EÚ so všetkými ostatnými krajinami e, vo svete naozaj bojovala proti klimatickým zmenám a napokon e, tento boj aj vyhrala. Ďakujem pekne za vaše e, poznámky. Teším sa na dobrú spoluprácu s inými spravodajcami na e, texte, ktorý by jasne odrážal priority nášho výboru. Je potrebné, aby sme text e, potom postupili výboru Envy. Pár slov k e, časovému harmonogramu. Predostrieť pozmeňovacie návrhy môžete do piatku tohto týždňa, do 5. septembra do 12. Takže máte ešte 4 dní. Pozmeňovacie návrhy. Teda hlasovať sa bude na ITRE v pondelok 7. októbra 2014 o mesiac. Teda hlasovanie na NV bude 5. novembra o ďalší mesiac a na plenárke v novembri v Štrásburgu. Ďakujem veľmi pekne Časovo to veľmi dobre stíhame. E, máme 6 hodín. Náš program sme si pripravili do 6. Zajtra sa e, e, samozrejme máte na pamäti, že hlasovanie je o 10. Takže o 9. sa stretneme, aby sme pokračovali v našom programe. a nebudeme už e, posúvať našu prácu o e, 10-15 minút neskôr. Začneme naozaj presne o 9. Ďakujem vám pekne, vidíme sa zajtra.